Guten Morgen. Guten Morgen. Dobré ráno. Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Pokračujeme v našom zasadnutí e, výboru pre kontrolu rozpočtu. Náš program je hutný. Nikto z vás si nezaželal zmeniť program. A tak ho prijímame v tej forme, akej sme ho navrhli. V bode 2 vám môžem povedať, že v tých našich vestníkoch máte informácie o disponibilných jazykoch, takisto máme web streaming, hneď potom bod 3. Hlasujeme dnes o stanovisku kolegu Valiho Žiada si snáď spravodajca slovo ešte k tomu? Nie je tomu tak a preto hneď prejdeme k hlasovaniu. Chcem vás poprosiť, aby ste použili e, elektronické hlasovacie kartičky. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 3. Za. Proti. Zdržal sa niekto? To by som si rada preverila. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa, 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa, 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa a tým pádom sme už pri stanovisku ako celku. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa, 23 ste boli za, nikto nebol proti. Blahoželáme pánu Volimu a teraz stanovisko o stratégii pre mladých. Spravodajcom bol pán Von. E, želá si čo si povedať? Nie. A teda hneď hlasujeme. Jedna za. Zdržali sa. Príjima sa. Dva za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Tri sa bolo stiahnuté. Štyri za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 proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A teraz elektronicky hlasujeme o celom stanovisku. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa 21 hlasmi proti 2. Gratulujeme. Teraz stanovisko kolegyne Pitera, kde ide o rezolúciu Krym. Chcete niečo povedať? Nie. A preto hneď hlasujeme. 1 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 2 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 3 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 4 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 5 za, zdržal sa niekto, príjma sa. 6 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 7 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 8 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 9 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 10 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 11 po častiach, prvý prvá časť za, proti zdržal sa niekto, príjma sa druhá časť za, proti zdržal sa niekto, Príjme sa. Ešte si preverme, ale prosím tú druhú časť, pretože mi to nebolo celkom jasné. Končím preverenie. 21 proti 4 príjma sa. Prepačte, nevidel som to správne. 12 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 13 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 14 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 15 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 16 v dvoch častiach, v štyroch v troch častiach. Prvá časť za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Tretia časť za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 17 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 18 nehlasujeme, čiže až aj 19 vypadáva, takže 20, aj tá vypadáva. 21 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 1 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Tým pádom e, sú zbytočné aj 22 až 25. Teraz 26 za, 26. Kompromis 1 totiž zahrania 22, 25, 24. A takisto vyraďuje aj 23. Prosím, pripravte nám vždy tieto hlasovacie zoznamy tak, aby to každý pochopil. Takže ešte raz 26 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 27 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 28 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 29 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 30 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 31 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 32 za, príjma sa. 33 príjma sa. 34 za, Prijíma sa 35 za. Prijíma sa 36 za. Proti zdržali sa. Prijíma sa. Ale 36 si preverme. Za EPP hlasuje jeden viac. Prijíma sa. 37 za, proti, zdržali sa rovnako príjma sa. Preverme 37. Končím hlasovanie. Príjma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 40 za, proti, zdržal sa niekto, podľa mňa je to prijaté, ale preverme si. Preverujeme 40. Hlasujte prosím teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, podľa mňa. Ale aj to preverme. 41. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 42 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Podľa mňa je to zamietnuté, ale preverme si i túto druhú časť. 42 preverujeme teda. Končím preverenie. Zamieta sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 45 vypadáva, 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz hlasovanie o celom stanovisku, a to elektronicky. Pasujme. Končím eh, hlasovanie. Iba jeden bol proti. Bláželáme spravodajkyni. Tým pádom sme uzavreli elektronické hlasovanie a prechádzame k bodu 6 našeho programu. osobitná správa z roku 2015 kde ide o prístup, ktorý sa orientuje na výsledky v rozvojovej pomoci. Zodpovedný člen e, účtovná dolu je pán Pinkston, e, náš spravodajca je pán Stas. Ak odchádzate, odchádzate prosím e, bez hluku a bez veľkého lúčenia sa, mali by sme totiž pokračovať. chcem vás požiadať, aby ste boli, prosím, ticho, ticho. Opúšťajte miestnosť potichu. Zbytočne zjavne apelujem na vás. Slovo má pán Pinkston. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ak mi dovolíte, vážený, rád by som viac venoval úvodu než zvyčajne, pretože toto nie je e, typická osobitná správa o e, efektivite ekonomiky a pridanej hodnote. Je to naozaj správa výnimočná a bolo by teda asi v záujme poslancov, pretože podľa mňa tu nebude e, veľká rozpráva, je to skôr technická správa, ktorá by vám mohla byť na užitok. Viac času teda e, budem investovať do úvodu. Vy však, pani predsednička, kedykoľvek ma prerušte, ak tak e, uznáte za vhodné. V prvom rade ďakujem za túto príležitosť a pohovoriť o tom materiáli. Ako som už bol povedal, nie je to e, bežná e, osobitná správa e, účtovného dvora. Tie totiž bývajú o tom, akú máme pridanú hodnotu za vynaložené peniaze, ako efektívne sa a ekonomicky sa nakladalo s prostriedkami. Táto správa je však iná. I tak však by mohlo byť tento materiál veľmi užitočný pre budúcnosť, pre vás, pre vašu prácu, pre vašich zamestnancov, je to skôr e, taká e, správa e, podporná. O čom to teda je? Je to o hlavných rizikových oblastiach a to súvisí, a to je druhé kľúčové slovo, e, s výsledkami, výs, prístupom orientovanom na, e, na výsledky a pokiaľ ide o rozvojové akcie EÚ a spolupráca a rozvoj, to je rizikový pohľad na túto oblasť. Definujeme teda tie najdôležitejšie rizikové oblasti z nášho pohľadu. Do úvahy berieme tie tzv. nové postupy, ktoré sa orientujú na výsledok. Tento výsledkovo orientovaný prístup je veľmi dôležitý, pretože každoročne EÚ vyhraďuje obrovské zdroje na rozvoj najchudobnejších krajín vo svete a je preto e, rozhodujúce, aby výsledky dosiahnuté týmito zdrojmi mohli byť jasne e, preukázané. Podľa mňa tento materiál je tiež relevantný v kontexte terajších diskusí s komisiou súvisejúcimi s výkonnostným rámcom komisie a s implementáciou tých výsledkov e, medzinárodnej spolupráce EÚ a rozvojovej aktivity. V tej správe teda definujeme 9 kľúčových rizikových oblastí. Všetky súvisia s tým e, výsledkovo orientovaným prístupom kooperácie a rozvoja e, ako činnosti EÚ. A hneď prejdem k záverom Záverom e, konštatujeme poprvé, že tieto rizikové oblasti sa identifikovali správne komisiou, ale že na druhej strane je celkom jasné z, a vyplýva z toho materiálu, že zostáva e, e, na zlepšenie urobiť ešte mnoho, mnoho krokov a na záver teda máme zo pár odporúčaní. Je teda potom ďalej, začnem samotným auditom. E, tá auditorská otázka je veľmi jednoduchá a tá znie, či komisia adekvátne pomenovala kľúčové rizika v takomto rizikovo orientovanom, výsledkovo orientovanom prístupe. A tu prejdem k deviatim e, rizikovým oblastiam. A použijem, ak sa pozriete na tie názvy, trošku to preformulujem, aby možno to nebolo dosť jasné. Prvá riziková oblasť sa týka konzistentného využívania e, výsledkov a terminológie. Množstvo materiálov komisie. Tu nájdete zopár nekonzistentností, pokiaľ ide o ciele a indikátory. Chcem vás upozorniť na tabuľku 1, asi na 15. strane, pokiaľ sa nemýlim materiálu a nebudem už uvádzať ďalšie príklady. Tento, e, táto tabuľka celkom jasne vypovedá normálny postup by bol ten, že sú tu aktivity, výdavky na ne na jednej strane a to by malo viesť k výsledkom. A keď použijeme ten koncept výsledkov, tak my e, máme na mysli e, výsledok a aj dopad. Kombinácia týchto konceptov je to, čo vlastne znamená výsledkami. Ako vidíme v tabulke číslo 1, v množstve prípadov sa to všetko zamieňa. A ak mám, nemám priamo povedať, že je to úplne popletené. Ciele by mali byť inteligentné, sa tu píše. To je bežný výraz. Špe, špecifické, merateľné, dosiahnutelné, viazané na časové lehoty. A ušak niekedy sú tu použité iné e, výrazy, kritéria na e, dolnej časti stránky inteligentné nie ciele, ale indikátory. Na jednej strane sa, e, sú, e, sa, teda, sa tu zmiešavajú sa tu indikátory a ciele. Je to teda nedostatočne definované. V druhom odseku, e, kde sa hovorí o inteligentných OVI, OVI znamená objektívne overiteľné indikátory. Prešli sme množstvom dokumentov a nachádzame množstvo nekonzistentností v terminológii. Kam nás to potom vedie? Tieto nekonzistentnosti e, nás vedú, alebo k čomu vedú? Vedú k nepochopeniam, k zmetku a to potom e, e, neumožňuje rozumné hospodárenie s prostriedkami. Posolstvo v tejto prvej rizikovej oblasti je teda určité zoštihlenie, zjednodušenie, konzistentnosť vo všetkých oblastiach spolupráce a rozvoja a to tu tak trochu pokrivkával, ako zistili sme v našom audite. A to je prvá oblasť. The second... Druhá oblasť sa týka toho chybajúceho pojiva medzi na, na jednej strane aktivitami, to tak môžeme povedať, a na druhej strane, na druhej strane tými výsledkami, výsledkami, ktoré sú vlastne kombináciou výsledkov a dopadov. táto oblasť súvisí s nedostatkom možnosti vytvorenia jasné, jasného logického výsledkového reťazca medzi tým, ako som povedal, tými aktivitami na jednej strane a tými výsledkami na strane druhej. Uvediem príklad. Podporné rozpočtové dokumenty je to vlastne aj v dokumentoch pre Malawi a Rwandu. Tam sú ciele na úrovne cieľov zníženia chudoby v sektorových politikách, ale neuvádza sa tam, ako chcú prispieť k cieľom vlád. To znamená, to pojivo tu absentuje. Európska rozvojová pomoc, ako viete, vo väčšine prípadov je implementovaná v spolupráci s inými donormi a pod, častokrát je ťažké, ako viete, vyhodnotiť, ktorá časť výsledkov je vlastne z Európskej únie a čomu vďačia e, za intervencii iných donorov, darcov. Takže keď výsledky sú pozitívne, tak každá zúčastnená strana chce presvedčiť ostatných, že to je výsledok jeho aktivity, jeho peňazí, intervencie a tie zlé výsledky zasa súvisia s zásahom iných. Väčšina to takto funguje. Takže to sa týka tej druhej rizikovej oblasti. Tretia riziková oblasť je komplexnosť, ktorá súvisí s tým, že je tu príliš veľa odlišných operácií. Takže je to síce dobré, je to politické rozhodnutie, ktoré príjma parlament, komisia a rada a Takýmto spôsobom sa teda vlastne tá pomoc sústredí na jednotlivé sektory. Takže pokým komisia sústredí pomoc na menej sektorov v partnerských krajinách, ktoré, čo podľa mňa ako také je v poriadku, zároveň sa častokrát hovorí o tom, že treba zobrať do aj to, čo sú tzv. prierezové otázky. A tieto prierezové otázky sú veľmi dôležité otázky, ale ak na jednej strane sa sústredíte na tri sektory a potom tam k tomuto zacieleniu pridáte ešte celý zoznam prierezových otázok, tak vtedy jednoducho už nezostane e, tá línia taká jasná. Takže čo vlastne ja si pod tými prierezovými otázkami predstavujem, to sú rodová rovnosť, ľudské práva, demokracia, dobrá správa vecí verejných, práva detí, prístup k postihnutým, životné prostredie, udržateľnosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže dovolte mi uviezť ešte jeden príklad. Viacročný program Komisie pre Kambodžu na obdobie 2014 až 2020 poskytuje tri kľúčové zacielenia. Lepšie, lepšia správa zdrojov, vzdelávanie a tretie je dobrá správa. Takže zatiaľ to všetko je pekné. A potom sú tu ešte tie sektory, kde sú indikatívne programy, ktoré obsahujú viaceré prierezové otázky. Ani to nie je zlé, ale neprispieva to k nejakému presnejšiemu zacieleniu. Čiže aké sú rodová rovnosť, posilnenie perspektívy žien, potraviny, životné prostredie a ekológia. Ten zoznam by sa samozrejme dal ešte predlžiť, ale ja si uvedomujem, že niekedy je ťažké urobiť rozhodnutia, ale myslím si, že na úrovni komisie by mali sa rozhodnúť, aby sa to dalo prezentovať v parlamente, my potom o tom môžeme diskutovať a potom tu budú tri také kľúčové sektory, alebo viac alebo menej, ale čím viac takýchto prierezových otázok tu je, ktoré sú veľmi dôležité, ale čím viac ich pridáme, tým sa to celé viac komplikuje. To je to, čo chcem vysvetliť a myslím, že sme to preukázali celkom jasne v našom dokumente. To znamená, ak chceme si stanoviť priority ohľadne cieľov intervencie Európskej únie, tak tá dodatočná úroveň alebo úrovne všetkých prierezových otázok môžu vážne skomplikovať implementáciu a takisto aj proces e, výkazníctva. To je všetko. A štvrtá riziková oblasť, tam sa hovorí o množstve viacerých nástrojov pomoci a záväzkov pre partnerské krajiny, čo teda by malo byť základným východiskom. Východiskom by malo byť to, že rámec pre partnerské krajiny by sa mal uplatniť a využiť. To znamená, ak, sa, ak rozvojová krajina má podať správu šiestim donorom, a každý má svoj vlastný systém podávania správ, tak jednoducho to vyžaduje si veľkú byrokraciu. To znamená, východisko by malo byť využívanie rámca partnerských krajín. To znamená, môžem uvieť aj príklad, je tu problém, ktorý napríklad zišiel z toho, že tu je nedostatok harmonizácie rozvojovej, nástrojov rozvojovej pomoci patenských krajín a toho rámca, pokiaľ ide o financovanie boja proti klimatickým zmenám, to je v rámci rozvojovej pomoci ešte stále obsiahnuté, je tu viac než 50 medzinárodných fondov, máme 45 trhov s uhlíkom a 6000 tisíc. Eh, fondov spraviť equity. To znamená, každý má svoju vlastnú štruktúru a nebola tu urobená žiadna snaha, aby sa znížilo vlastne e, zaťaženie, pokiaľ ide o tie klimatické zmeny. To znamená, máme tu veľmi pekné ciele, všade, na každej strane, ale všetko sa to len komplikuje. Takže na dôvažok tomuto množstvu pomocov, rozvojovej pomoce, množstva donorov, ktoré vlastne sú uvalené aj v rámci tých systémov podávania správ o vzťahu k partnerským krajinám. Partnerské krajiny častokrát jednoducho si nevedia poradiť s týmto administratívnym bremenom a nedokážu dostať tým záväzkom, pretože to je príliš byrokratické všetko. Ako viete, komisia eh, dáva veľkú časť rozpočtu na implementovanie nepriamým spôsobom, pokiaľ ide o manažment medzinárodných organizácií, ako dobre viete, v predchádzajúcich auditoch vlastne sa zistilo, že tieto organizácie nezabezpečili požadované informácie a viedlo to k problémom, pokiaľ ide o transparentnosť. A keď to aj poskytli, tak to bolo príliš neskôr, to znamená, ešte stále to zostáva problémom, pokiaľ ide o túto otázku. Sú tu ešte stále systematické problémy, pokiaľ ide o správu európskych peňazí, ktoré vlastne sa míňajú zo strany medzinárodných organizácií a ako to súvisí s tým výkazníctvom, ktoré by malo byť včasné. A to potom vedie k určitým problémom, pokiaľ ide o transparentnosť a nedostatky určité, pokiaľ ide o účtovníctvo. A ďalšie nedostatky, ten piatý, ten sa týka nedostatku pokiaľ ide o tú otázku feedbacku, vyhodnocovania, to znamená, ak takéto výkazníctvo ohľadne výsledkov, ak to nie je zabezpečené na čas, tak patričné informácie a ponaučenia nemôžu byť začlenené do procesu rozhodovania, ktoré, a to vedie potom k premeškaným príležitostiam, ohľadne opravných opatrení. Myslím, že to je celkom jasný signál. A šiesta oblasť riziková, tak tá súvisí s tým poskytovanie výsledkov. My sme našli viaceré nedostatky, pokiaľ ide informačný systém pomoci. A, a nechcem tu teraz hovoriť o jednotlivých konkrétnych správach, pretože už boli prerokované, prerokované a sú tu ešte stále viaceré e, správy, ktoré sa sústredia na aktivity, kroky, vynaložené peniaze a nedostatočnej miere na výsledky, ktoré boli vlastne dosiahnuté týmito rozpočtovými prostriedkami. Napríklad tabulka 16. A ďalšia oblasť to je napríklad zbieranie e, spolahlivých aktualizovaných údajov. To všetko si vyžaduje veľa peňazí a, a ďakujem pekne. A nedostatok takýchto údajov vlastne oslabí of the reported results risk area number 8. Oblasť 8, riziková oblasť 8, tá sa sústredí na využívanie rozpočtu, ak to tak môžem vôbec povedať. Myslím si, že toto je nedostatok alebo slabina nie len na úrovni Európskej únie, a z môjho pohľadu je to vlastne aj nedostatok vo všetkých inštitúciách, na všetkých administratívnych úrovniach, či už verejných alebo súkromných. Vo všetkých byrokratických systémoch je tu tendencia, že je stanovený rozpočet a je tu tendencia vyhnúť sa straty toho rozpočtu, tak sa to jednoducho celé musí vždy minúť. Máme tu správu z roku 2013, kde sa hovorilo o problémoch s čerpaním finančných prostriedkov. Veľa problémov sa vždy venuje práve míňaniu tých peňazí, treba sa zbaviť tých peňazí v rozpočtových oblastiach a čo sa potom s tým deje, to už je zase iný problém. Očakáva sa vždy, že sa to vynaloží správnym spôsobom a podľa môjho názoru je to stála slabina, ktorú tu máme, je to kontinuálny problém a myslím si, že parlament a váš výbor by mali si toto skutočne uvedomiť a myslím, že v iných výboroch toto uvedomenie si tohto problému nie je až také urgentné ako v tomto výbore. Možno ich viac zaujíma to, ako sa tie peniaze vynakladajú, či sa vynaložia a nie už tak potom to, že čo sa tým dosiahlo, tými peniazmi, ktoré sa vynaložili. Takže tá skutočnosť, že sa peniaze vynakladajú, tak to je ako keby samoučelné a tomu by nemalo jednoducho byť tak. Z tohto dôvodu je to aj určité napätie na jednej strane medzi potrebou implementovať tento rozpočet a na druhej strane implementovať ho v súlade s princípami rozumného finančného manažmentu. To je taký základný problém. A potom môžem prejsť ešte k poslednému bodu, poslednej rizikovej oblasti, ktorá súvisí s modalitami implementácie pomoci a, hovorili ste vlastne o tom už predtým na viacerých úrovniach. Podľa nášho názoru tá voľba spôsobu, akým európska pomoc sa implementuje, to by vždy malo byť už sa dostávam ku koncu, pani predsednička, musí tomu vždy predchádzať aj patričná analýza. To znamená, že keď rozpočtová pomoc sa prideli, tak treba vždy e, zvážiť očakávané plusy v porovnaní s možnými rizikami. A na záver, pokiaľ ide o audit, áno, poviem áno, tieto rizikové oblasti boli správnym spôsobom identifikované zo strany komisie a zároveň ďalšie kroky ešte ostávajú uh, ako potenciál, ktoré sa môžu využiť, pokiaľ ide o komplementáciu týchto výsledkov. A na záver, úplne na záver sa chcem poďakovať a zablahoželať vašmu členovi. Myslím, že urobil vynikajúcu prácu s týmto návrhom. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu a, trpezlivosť. Ďakujem veľmi pekne, Mad Starts. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Áno, pán Pinkston nás teda uviedol do tejto problematiky. To je dobré, že to vlastne rozviedol aj trochu dlhšie. Ja to trochu skrátim, pretože vlastne už tu bolo povedané takmer všetko. Myslím, že je to veľmi dobrá správa, dobrá správa a prospešná správa nielen pre nás. Pán Pinkston povedal celkom presne, čo pre nás, pre výbor pre kontrolu rozpočtu je dôležité, ale je to zároveň aj dôležité, napríklad pokiaľ ide o ostatné odborné výbory pre rozvojovú spoluprácu napríklad. Myslím si, že vďaka týmito vysvetleniami dodal novú energiu, nové impulzy do tejto problematiky, pokiaľ ide o rokovania s členskými štátmi a s komisiou, na to, aby sa v budúcnosti sústredil lepšie na nové veci. A v mojej správe by som uviedol niektoré odporúčania. Budem sa teraz sústrediť na štyri veci. Predovšetkým, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Pinkston a jeho tým vo svojej správe, ide tu o dlhodobé ciele, ide tu o to stanovenie si cieľov z dlhodobého hľadiska a potom tu ešte ide o, o rozumné ciele. Tie musia byť dobre zadefinované predtým, než vlastne hovoríme o financovaní, alebo sa rozhoduje o financovaní konkrétnych projektov. Takže to je také prvé dôležité zistenie. Musíme to vždy brať vážne na zreteľ a takisto musia tieto realistické ciele byť správnym spôsobom naformulované. To je mimoriadne dôležité pretože ak sa nebude postupovať takto, tak vlastne sa začne s niečím a potom sa zistí, že tu je proces, ktorý nepriniesol konkrétne výsledky a e, to je skôr také tragické zistenie už uprostred tohoto celého procesu. A pokiaľ ide o lepšie plánovanie, pán Pinkston uviedol očarujúce čísla a sú tu nové formy financovania, ktoré sa vyvíjajú. Sú tu tisícky trastových fondov a inštitúcií a fondov a finančné partnerstva sú tu takisto s inými finančnými inštitúciami a tak ďalej a tak ďalej. A to kontrolné prostredie, e, k tomu sa musí, na to sa musíme takisto pozrieť. Musíme sa postarať o to, aby to všetko správnym spôsobom bolo zmanažované a potom sa tu takisto hovorilo o pravidelnom monitoringu, ktorý potrebujeme. Hovorilo sa to o inventarizácii, predovšetkým v tých vysokorizikových oblastiach a to treba všetko iba podporiť. A ten tretí prvok, ktorý by som chcel zdôrazniť, je nasledovný. Ak máme kapacity, ak sa snažíme ich budovať a vytvárať nejaké rámce, tak musia vlastne aj partnerské krajiny byť do toho viac zaangažované, musia si jednoducho z toho, musia si osvojiť tieto veci. Musí to vytvoriť lepšie pracovné prostredie a dosiahnuť sa aj lepšie výsledky, pokiaľ ide o spoluprácu. A celá tá politická diskusia, ktorá je potrebná pre tento duch, tak potom treba sa sústrediť viac na jednotlivé predpoklady takýchto fóriem pomoci, tak to je vlastne v tej správe aj uvedené a myslím, že to by malo byť zo strany rozvojového výboru aj správnym spôsobom a, zohľadnené. A na záver, možno si vypočujeme samozrejme aj komisiu k tejto téme, Takže treba tu urobiť to vyhodnotenie tých výsledkov a takisto, pokiaľ ide o vyvodenie zodpovednosti, alebo vyvodenie zodpovednosti u patričných osôb za konkrétne kroky vo vzťahu k spoločnosti. Aby sme jednoducho posilnili účinnosť našej rozvojovej pomoci, aby sme takýmto spôsobom pokračovali v týchto aktivitách aj v zmysle toho, čo od nás očakávajú naši občania. A to, čo k tomu vlastne povie účtovný dvor, to je takisto veľmi dôležité, predovšetkým, pokiaľ ide o konkrétne zistenia, ak sa napríklad zistí, že tie finančné prostriedky nie sú dostatočným spôsobom kontrolované, tak to potom je to ešte oveľa dôležitejšie e, urobiť určitú patričnú zmenu a nápravu. Samozrejme, e, vnímam to všetko veľmi pozitívne. Táto správa tohto účtovného dvoru ma veľmi zaujíma. Teším sa teraz na reakciu komisiu. Pán Teurer. Ďakujem pekne. Ja by som sa takisto chcel srdečne poďakovať za túto správu, ktorá je dôležitým príspevkom, pokiaľ ide o implementáciu prístupu k, k rozpočtu založenom na výkonoch. Konkrétna otázka, pre rozpočtový dvor, aj pre komisiu. Mali sme tu určité zistenia, ktoré boli uverejnené v tlači, ktoré poukazujú na to, že Svetová banka napríklad, pokiaľ ide o hybridné formy financovania v rozvojovej pomoci, pokiaľ ide, využíva teda expertízy o tých daňových rajoch. To znamená, týka sa takých krajín ako Kajmany alebo Panenské ostrovy Bahamy alebo aj ďalšie. Nechcem tu spomenúť čarovné slovko Panama. Takže otázka, sú tu nejaké náznaky, že pokiaľ ide uplatňovanie peniazy rozvoje pomoci, že takéto konštrukty sa uplatnili, využili v minulosti? Ak áno, koľko váhy sa kládlo na to, aby tu neboli problémy, pokiaľ ide vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Áno, je napísané, že práve toto nie je pri, prípustné. Kolegyňa Šmit, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Považujeme správu pána Štajsa ako aj eh, vyhlásenie Európskeho dvora auditorov za veľmi užitočné a myslím si, že sa netreba o tom rozvádzať. Chcel by som iba prizvukovať, čo je pre nás veľmi dôležité a to je, aby sme si stáli za odporúčaním Európskeho dvora auditorov a zlepšili sa práve v tých technických eh, veciach a samozrejme aj usmernenia pre vyvinutie terminológie a stanovenie indikátorov mali dobre zhrnuté veľmi jasne, kde sa bude hovoriť aj o opatreniach a výsledkoch, ako aj zlepšie, e, zlepšenie systému podávania správ, ktoré povedie k zvýšeniu e, kvality. Ja považujem za polutovania hodné, že hovoríme práve o tomto. Pritom je to kľúčový problém, ktorý musíme, na ktorom musíme rýchlo pracovať, aby mohol byť čo najrychlejšie vyriešené. Táto analýza e, rizík o ochrane finančných záujmov EÚ je samozrejme veľmi dôležitá a želali by sme si, aby odporúčania Európskeho dvore auditorov mohli byť čo najrychlejšie presadené a takisto si želáme, aby náš výbor o tom bol včasne informovaný. Ďakujem. Ja som sa takisto prihlásila na zoznam rečníkov. Myslím si, že toto je naozaj veľmi zaujímavá správa, ktorá iba potvrdzuje náš dojem, že vynakladáme, pomoc na rozvoj, vynakladáme peniaze na rozvojovú pomoc bez toho, aby sme vôbec vedeli, čo tým dosahujeme. A v podstate môžeme aj vyhadzovať peniaze. A Hmm. E, mňa tá správa šokuje, aj keď e, to nie je nič nové, nič, čo by sme nevideli. Zdá sa, že DGDF má 5000 e, pracovníkov a nie je v stave, aby zodpovedala jednu otázku, čo vlastne s týmito peniazmi dosahujeme. A to už ma naozaj šokuje. A otázka je, akým ďaleko sme e, v systéme výkazníctva e, došli. Je to kritická otázka, avšak bolo by zaujímavé si vypočuť, ako ďaleko sme sa dostali a samozrejme potom aj e, odpovedať na otázku, kam sa chceme uberať ďalej. Mám aj otázky na generálne riaditeľstvo, akým spôsobom aby ste nám e, predstavili, čím vlastne sa bude zaujímať pracovná skupina alebo Task Force, e, ktorú ste spomínalo. Nemám pocit zatiaľ, že to je nejaká obľúbená e, téma, ktorú, o ktorú by sa každý hlásil. Videli sme, v akom stave je naš, sú naše vedomosti o tom, čo sa vlastne s týmito peniazmi deje. Mám pocit, že E, toto hodnotenie bolo e, pripravené s bývalými e, zamestnancami komisie, ktorí sú už na penzii. A mám dojem, že pocit, že vlastne sa to sú vlastne nejakí starí kamaráti, ktorí ešte aj na dôchodku majú možnosť si trošku pocestovať. Takže ako hodnotíte a vyhodnocujete údaje a podkladové dáta a ako ich spracovávate a aké, existuje, aké existujú modely spracovania dát. A pripájam sa eh, ku kolegovi Šmita. Pani Rangel, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Začnem tým, že poviem, že vítame túto správu a naozaj vysoko oceňujeme tie body správy, ktoré zohľadňujú riziká. Boli sme si vedomí eh, mnohých eh, rizik, eh, ktorým sme čelili a začali sme už sa vysporiadavať s niektorými týmito rizikmi, rizikami. Dovolte mi aj povedať a položiť niekoľko otázok. Výsledok rámcovej správy bol zverejnený v marci 2015 a teraz v máji eh, budeme mať prvú výsledkovú správu o rozvojovej pomoci, čo je, myslím si, obrovským krokom vpred v tom, že budeme mať k dispozícii detailné údaje o tom, čo robíme v projektoch rozvojovej spolupráce v rozvojových krajinách. To by mohla byť prvá správa svojho druhu a Samozrejme, od tohto roku budeme vypracovávať aj výročné správy. V skutku komisia prijala e, sériu nových viacročných programových dokumentov až do roku 2020 a niektoré odkazy v správe odkazujú na projekty a programy, ktoré pochádzajú z predchádzajúceho programového obdobia. Takže niektoré z týchto problémov už boli vyriešené, avšak eh, robíme na ďalších bodoch tejto správy. Čo sa týka záležitosti eh, spolahlivosti eh, údajov a informačných systémov, na ktoré sa pýtali viacerí poslanci. My sme si vedomi toho, že naše informačné systémy by sa dali zlepšiť a chceme ich zlepšiť a DEFCO spoločne z e, DG NIR a FPI pracujú na novom systéme, voláme ho OPSIS, čiže operačný systém, ktorý bude e, nielen sledovať finančné dáta, ale bude nám umožní, umožní nám vypracovávať aj správy oveľa jednoduchším spôsobom. Avšak e, toto e, sú práce, ktoré momentálne implementujeme. Nevzťahuje sa to na projekty, ktoré sú vybavené a nešlo by to bez tej pracovnej skupiny, ktorej predsedám. Ďalšie body, ak by som mohla na ne odpovedať, v zásade zasahujeme vo viac ako stovke krajín a veľmi často počas týchto intervencií pracujeme s inými členskými štátmi a s inými medzinárodnými donormi. Tam, kde môžeme, snažíme sa harmonizovať, zvlášť pri spolupráci s inými členskými štátmi, spôsob, akým nastavujeme projekty a spôsob, akým budeme o projekte reportovať. Toto je samozrejme dlhodobý proces a snažíme sa implementovať čo najviac eh, zo systémov partnerských krajín. Avšak v niektorých krajinách tieto eh, reportingové systémy prakticky neexistujú alebo e, sú nedokonalé. Takže záleží to aj na schopnosti tých, s ktorými spolupracujeme, aby sme mohli zlepšiť to, čo už existuje. Takže to iba zvyšuje komplexitu toho, čo vlastne robíme čo sa týka špecifických bodov, o ktorých bola reč. Bola tu záležitosť o hodnotení. Využijem túto príležitosť, aby som a, a, predstavila pracovnú skupinu o vedomostiach, ktorá má združiť jednotlivé oddelenie, e, jednotlivé, jednotlivé oddelenia, ktoré sa zaoberajú výkonmi, ktoré sú založené na vedomostiach a takisto sa zaoberajú vedomostnou správou a zavádzaním nových informačných systémov a výsledkov, čo pomáha devku byť oveľa inovatívnejším a zlepšiť optimalizáciu. V rámci pracovnej skupiny máme aj oddelenie, ktoré sa zaoberá hlásením výsledkov, ale sú tu aj ďalšie, ktoré sa zaoberá riadením vedomostí, spôsobom, ako e, zaškoliť našich pracovníkov ale takisto ako aj zhodnotiť poznatky, ktoré, sú, ktoré vychádzajú z jednotlivých projektov a to takým spôsobom, aby sa pretavili aj do spôsobu, ktorým pripravujeme nové projekty. Čiže toto je to, čím sa zaoberá e, osobitná skupina tieto hodnotenia sú e, pripravené e, buď po jednotlivých témach naprieč e, jednotlivými štátmi, ako napríklad infraštruktúrne projekty naprieč, alebo na základe geografickej evaluácie, ktorá berie do úvahy všetky projekty, ktoré robíme a implementujeme v jednej geografickej oblasti alebo v jednej krajine. A samozrejme môžeme sa porozrieť aj na jednotlivé projekty. Avšak radšej sa sústredujeme na vyhodnocovania, e, e, ktoré idú nad rámec nejakej geografickej jednotky, aby sme získali čo najviac užitočných informácií. Čo sa týka témy daňových rajov a otázka, či sme vystavení riziku kvôli tomu, že naše systémy sú zneužívané. Naše finančné systémy nám neumožňujú eh, pracovať s niektorými z týchto daňových rajov, takže pre nás to nie je problém. Myslím si, eh, že tu by som skončila a samozrejme, ak sú nejaké dodatočné otázky, rada ich zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že táto téma riadenia e, poznatkov, tam by sme poznali e, aj viacerý, e, viacerý kontext, ale aj potrebovali sme vstúpiť aj od ostatných riaditeľstiev. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A chcel by som sa poďakovať za pozitívne pripomienky. Otázka e, pána Tojera, e, či mám nejaké e, poznatky, tak nie, avšak tento problém tu môže existovať. Myslím si, že ste nadnesli veľmi dôležitú tému a parlament by mal vedieť, že čím komplexnejšie nástroje sú v súčasnosti e, používané, častokrát pre dobrú vec a s dobrými úmyslami. Avšak čím sú komplexnejšie, tým väčšie riziko e, je to do budúcnosti. Minul, e, minulý týždeň sme, sme mali e, problémy s bankami, e, ktoré tak povediac vybuchli a ktoré e, riadili ľudia z verejného sektora a dokonca boli aj v, v predstavenstve. Ak teda komisia využije konkrétny nástroj, vyžaduje si to aj analýzu e, predtým, než sa uchýli k používania daného nástroja. Bez ohľadu na to, ako tento e, nástroj môže vyzerať, či už je to pákový efekt. A o tomto je článok 76 a 77. A je nutné vypracovať e, takúto analýzu pred použitím nástroja. A som si istý, že toto sa nerobí a hovorí sa to aj v množstve osobitých správ. Toto je môj pohľad na vec, takže potrebujeme dodatočné analýzy na to, aby sme sa e, vyhli takýmto expoziám, aké boli napríklad Panama Papers pred niekoľkými týždňami. Ak sa toto jeden deň stane s nástrojom, ktorý využíva komisia e, s peniazmi daňových poplatníkov, s európskymi peniazmi, potom e, budeme mať veľký problém pred daňovými poplatníkmi. Chcel by som sa takisto podekovať pani Šmit a takisto aj predsedničke za ich pozitívne pripomienky. Ako ďaleko sme sa teda dostali? Ja by som povedal e, nič nové pod slnkom. E, ja som to skontroloval v dokumentoch a ak sa pozrieme na dokumenty, časti právne a regulatorné pozadie. Myslím si, že je to v odseku 19. ZVU e poskytuje, citujem, pod článkom 318, že komisia musí zaslať e, parlamente a rade vyhodnocujúcu správu, ktorá je založená na výsledkoch, ktoré sa dosiahli. Takže je to v zmluve o fungovaní Európskej únie. A je to celkom jasné. Zároveň, čo sa týka vašej e, otázky pani Gresla, myslím si, že pracovný dokument komisie má významný dopad. Myslím si, že pohne veci vpred a bude, sa mu, bude mu venovaná väčšia pozornosť. Avšak dúfam za, že o rok alebo o dva komisia príde s veľmi konkrétnymi e, výsledkami. Tak, ako to aj povedal váš spravodajca. Takže toľko e, ďakujem a ďakujem aj pani Schmidt za vaše pozitívne komentáre. Ďakujem. Chcú sa k tomu ešte niečo vyjadriť? K tomuto niekto? Áno, ďakujem veľmi pekne. Iba niekoľko objasnení k záležitosti, že musíme zanalýzovať nástroje, ktoré predtým, než e, odšatujeme projekt. Áno, to je aj v, e, v odsekoch 76 a 77 a minulý rok sme vydali aj špecifické usmernenia ktoré zabezpečuje, že toto sa robí systematickým spôsobom. A teraz iba objasnenie. Všetky naše hodnotiace správy sú verejnými dokumentami, ako náhle sú skompletizované, takže sú dostupné na našej webovej stránke pre kohokoľvek, ktorý má záujem, a to vrátane parlamentu, keď sa chce na ne pozrieť. A myslím si, že niektoré obavy, e, ktoré vychádzajú z, z nahlasovania výsledkov, budú rozptýlené to prvou správou, ktorá bude obsahovať dostatok podrobností a ktorá viac e, zlepší debaty o tom, ako zlepšovať, nahlasovať výsledky a e, spôsob, ako dosahujeme výsledky v oblasti RNG. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že spravodajca sa nehlási e, o slovo, tým pádom môžeme ukončiť tento bod v programe. E, prejdeme na ďalší bod programu. Je to osobitná správa Európskeho dvora auditorov 4 e, 2016 o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte. Máme tu aj z zodpovedného člena Európskeho dvora auditorov pána Alexa Brenningmajera a spravodajcu pána Denisa De Jonga. Nech sa páči. Ďakujem, vážení poslanci e, výboru KONT, dámy a páni. S obrovskou radosťou vám prezentujem osobitnú správu účtovného dvoru k Európskemu inštitúciu inovácií, inštitútu inovácií v Budapešti. E, uvediem zo pár kľúčových bodov. Inovácia je v centre pozornosti agentúry, ktorá bola vytvorená v roku 2008 od roku 2008 až do teda roku 2016 mala príležitosť ukázať, aké sú e, výsledky jej úsilia v oblasti inovácií. Z tohoto dôvodu, z dôvodu inovácií, EIT spája výskumníkov a podnikateľov a vzdelávanie, teda aj e, výskumné inštitúty, univerzity, malé a stredné podniky a tak ďalej. A činia tak vo vedomostných centrách, tých tzv. KICS, tie vedomostné centrá pre energetiku, klimatické otázky a digitálne inovácie. Náš názor je taký, že pomer e, úspešnosti je dobrý, pretože to bola dobrá iniciatíva spájania týchto rôznych prvkov, ktoré sú potrebné na inovácie. Počas eh, auditov sme navštívili viaceré vedomostné centra. Náš dojem bol ten, keď sme hovorili s ľuďmi v tých centrách, eh, poprvé, že je tu veľký entuziasmus. A sú tu obrovské, eh, alebo teda naozaj zaujímavé inovácie. Je tu transfer z výskumných inštitúcií a laboratórií smerom k priemyslu. Takže tento dizajn a tá myšlienka spájania týchto troch zúčastnených eh, entít je iniciatívou dobrou. Hovorili sme však s dvoma finančnými manažérmi z dvoch rozdielných vedomocných centier a povedali nám, že každý rok musia E, spracovávať tisícky e, e, strán žiadosti o granty a do budúcich rokov máme len malé istoty. Byrokratická záťaž je vysoká a Európsky inštitút inovácií úzko monitoruje, ale otázka je, či je tu dostatok záujmu v tom, čo robia tieto vedomostné centra. Nie je to byrokracia na miesto inovácií? Videli sme, že e, nadnárodné spoločnosti mali veľké výhrady, kým vstúpili do programu. Otázka teda znie, či prístup EIT je dobrý a či je tu e, priestor pre zlepšenie týchto vedomostných centier, e, tak povediac, na mieru šitých. Dobré fungovanie v inštitúcu inovácií e, je komplikované zložitým operatívnym rámcom a vážnymi manažerskými problémami. Naše odporúčania veľmi stručne. Právny základ EIT by sa mal revidovať e, z pohľadu financovania tento inštitút by mal svoje e, grantové dohody s vedomostnými centrami rozšíriť nad rámec kalendárneho roka a mal by tieto e, grantové dohody uzatvárať vo väčšom predstihu začiatkov programov. To by mohlo pomôcť týmto vedomostným centrám v ich e, istote plánovania. Mal by sa viac tento inštitút mal viac zameriavať na dopady na výsledky, mal by mať väčšiu autonómiu a viac by mal využívať flexibilitu, ktorá e, vyplýva z horizontu 2020. Pravidlá by mali byť e, viac šité na mieru a mali by byť v súlade s potrebami vedomostných centier. V neposlednej miere EIT by mal zvýšiť počet svojich zamestnancov, nemajú dostatok zamestnancov a mali by robiť e, dopadové analýzy. Pani predsedajnička EIT už počas auditu prijali okamžite niektoré opatrenia dobrým smerom, avšak tieto nepostačujú. Komisia a e EIT prijali všetky odporúčania z našej dielne, to vítame, v neposlednej miere však som pozitívne e, naladený, pokiaľ ide o to, že e, komisár Navračič e, vytvorí panel, ktorý mu bude k budúcim, vytvorí sa panel, ktorý mu bude dávať rady a odporúčania k budúcemu fungovaniu EIT na základe zistení účtovného dvora. Toto je môj úvod k správe a veľmi rád zodpoviem e, prípadne e, vystanúvšie otázky. Berichterstatter hält das Wort. Bitte schön. Slovo má spravodajca. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pán, pánu Brenningmajerovi za jeho vynikajúcu správu. Mali by sme ale ísť ešte o krok vzad EIT, Európsky inštitút e, inovácií, patrí k tým zložitým nástrojom EÚ, aby sa podporili v Európe inovácie. A je tu práve nová tlačová správa, ktorú spracovali vedci. Hovorí sa tu o zjednodušovaní celého sektoru v oblasti inovácií jasne treba povedať, hovorí sa tu, za čo sa chceme zasadzovať, nemali by sa veci krížom, krážom prekrývať. A tie odporúčania do budúceho roku práve znamenajú, že by sme tu práve vo výbore KONT mali by sme sa na túto tému zamerať. Sú tu teda rôzne nástroje, ktoré aké EU máme. Mali by sme sa postarať o lepšie zjednodušenie A pokiaľ ide o samotnú prácu EIT, je to spra- osobitná správa účtového dvora. Tak trošku prirýchlo sa tu rieši uh, ten, ten uh, základný výskum. Veci, ktoré sa nebudú tak rýchlo dobre môcť presadiť na trhu, alebo tak nerýchlo uh, fungujú. Sú tu však ved, e, veci, ktoré možno nie sú také e, rentabilné, ale musia sa robiť. Napríklad boj proti chorobám v rozvojových krajinách. Myslím si, že takéto niečo e, by sa malo udiať. Poukazuje sa na veci, ktoré sú dominantné, hovorí sa o agentúre pre bezpečnosť potravín či e, liečiv. Sú to ľudia, ktorí e, pracovali vždy pre e, farmaceutický priemysel a ide tu o to, že pri veľa univerzít sa priskoro stane závislými od finančných tokov zo súkromnej oblasti. Túto všeobecnú analýzu by som chcel e, v tom mojom pracovnom materiáli podporiť. Treba tu samozrejme vidieť prepojenie, prepojenie k trhu. Preto by sme však e, nemali zanedbávať hneď základný výskum. Nuž, o čo tu vlastne ide v tom e IT? Sú to predsa veci, ktoré vznikajú v oblasti vedy, ale vedci nemajú preto tie správne inštinkty, ako, ako to implementovať. Ide o implementáciu produktu, s ktorým sa dajú e, robiť i zisky, ktoré možno komerčne uplatniť. Pre UEIT samozrejme musíme použiť i ďalšie kritérium, Je potrebné, aby EU podporila podniky v tomto smere. Ide o produkty, ktoré by sa dali e, komerčne e, e, uplatniť. Treba spájať ľudí. To je vlastne to, čo má robiť EIT, dávať alebo vytvárať kontakty medzi ľuďmi a spájať vedomosti. Ale ako tu vyzerá financovanie takéhoto procesu? Povedzme, že už podnik e, nadviazal kontakty s vedcami a môžu začať, ale je to vlastne e, určitá forma štátnej pomoci, ak takto, takéto financovanie trvá dlho. Čiže tu na by e, sa mali stanoviť určité hranice, tak by sa mali pomenovať, inak je to akoby štátna dotácia. A podporujem, rád podporím tie odporúčania, tie závery, samozrejme dokážem ich podporiť. Máme tu, alebo zriadili sme tu systém, pomocou ktorého aktivity týchto vedomostných centier sú vlastne e, činnosťami doplňujúcimi, ale ktoré sa zle definujú. Myslím si, že sú to doplnkové aktivity, ktoré z časti sa už udiali, áno, podporujem tieto Eh, KIX, tieto vedomostné centra. Treba sa však pozrieť na to, ako to prinieslo výsledky. Keď tu pomenujeme veci, ktoré sa udiali predtým, než boli založené tieto centra, tak je to určite problematické. Ide tu vlastne o prepracovanie právneho základu, čo podľa mňa je nevyhnutné Inak si myslím, že je jasné, čo hovorí účtovný dvor. Podporujem tie odporúčania. Všetci chceme menej správy a viac výsledkov. To je to, e, čím sa každodenne komisia potýka. To sú teda moje odporúčania, ktoré e, k tomu v mojej správe v najbližších týždňoch predložím. Ďakujem. Ďakujem na ten pracovný dokument. E, dychtivo čakáme. Slovo má teraz pán kolega Vogn. Chcem spravodajcovi poďakovať i účtovnému dvoru. Ako spravodajca pre agentúry za tento rok navštívil som EIT v Budapešti a využil som túto možnosť na to, aby som navštívil jedno z vedomostných centier a naozaj ma ohúrilo, aká, aká práca sa v konkrétnych prípadoch, v individuálnych prípadoch odvádza. Keď som navštívil EIT, e, boli tu problémy e, e, týkajúce sa veľkej rotácie, fluktuácie u pracovníkov, hlavne staršieho veku, vyššieho veku, kde e, toto všetko zvažujeme pri posudzovaní absolutória. Páči sa mi, že prijali všetky vaše odporúčania. Ukazuje to, že sú e, seriózni, pokiaľ ide o e, dosahovanie pokroku v tejto otázke. Je správne, že v správe vyzdvihujete i ďalšie otázky, napríklad finan- modelu financovania je to vždy zložitý systém a samozrejme cieľom musí byť dosahovať trvalú udržateľnosť. Taká je ambícia EIT i samotných vedomostných e, centier. Určite však potrvá, kým sa tak e, to dosiahne. Komisia samotná bude revidovať situáciu. Neviem, či je tu niekto z komisie, ale bolo by možno e, na zváženie, či majú myšlienky e, k tej e, revízii. K samotnému účtovnému dvoru mám otázku, či sa sami pozerali na rôzne e, modely financovania. Keď som sa totiž pozeral na agentúry, množstvo typov finanč- modelov financovania. Neviem, či už ste na tom popracovali, alebo máte nápady, čo by bol najlepší model. Možno by stálo za to, aby ste naštudovali jednotlivé modely. Možno by ste nám e, poskytli určité e, podnety, aká je najlepšia metóda na financovanie agentúr a bolo by určite pre agentúry toto na úžitok. Ďakujem. má kolega Ali. Ďakujem. Milí kolegovia, chcem poďakovať e, spravo tajcovi účtovnému dvoru za ich správu. Cieľom správy je v prvom rade zodpovedať otázku, či EIT je účinným nástrojom. E, treba poznamenať, že v posledných desaťročiach Európa v inováciách zaostáva nielen porovnaní s USA, ale aj s Áziou. Treba možno dokonca povedať, že EÚ vlastne nemá inovačnú kultúru, ktorá by sa pretavila do výsledkov v, v vede, v produktoch s pridanou hodnotou. Hlavným cieľom EIT prepojenie s vedou a priemyslom, aby sa poskytol určitý stimul do inovácií v EÚ. Inštitút má zásadný, zásadné finančné zdroje na obdobie 2013 až 2014 prostriedky sa e, ne, ne, nepoužívajú priamo na individuálne projekty, dávajú sa k dispozícii tým piatim vedomostným centrám. Hlavným záverom v správe účtovného dvora je e, konštatovanie, že složitý rámec a e, management E, sťažujú efektívnosť. Sú tu problémy k financovania vzťahy medzi inštitútom a e, vedomostnými centrami ich e, schopnosť a tiež evaluácia dosiahnutých výsledkov. Rád by som tu poznamenal to, že financovanie je, sa zameriava na viaceré e, štáty, e, ale na európskej mape sú i prázdne miesta, kde nie je vykazovaná žiadna e, takáto aktivita. Vzhľadom na všetko to, čo som bol povedal, Pozerám sa na tieto odporúčania účtovného dvoru ako odporúčania primerané, zmysluplné, a dali by sa využiť na zlepšenie e, účinnosti samotného EIT, ktorý zohráva dôležitú úlohu v rámci stratégie 2020, aby sa zabezpečil inteligentný a inkluzívny rast. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je kolega Sarvama. Ďakujem nahrádzam nášho e, tieňového spravodajcu, ktorý má iné záväzky. Vítame osobitnú správu, e, ktorú, ktorú vydal účtovný dvor k EIT. Spravodajca, tieňový spravodajca súvisí s, e, súhlasí s komentármi, ktoré sa tu spomenuli, chce zdôrazniť, že ambície spojené s vytvorením EIT sú veľmi veľké a oblasť inovácií naozaj je kľúčovou oblasťou na pozitívny vývoj, pokiaľ ide o vedu, priemysel a vzdelávanie. Avšak sú tu značné slabiny, očividne, a inštitút potrebuje určité sa inovácie sám, na, sám o sebe, pokiaľ ide hlavne o jeho e, operatívne postupy. Tieňový spravodajca mal možnosť navštíviť inštitút a jeho, jeho centrálu a oboznámil sa s jeho prácou <clears throat> a aktivitami. A <clears throat> tu bych eh, chcel skonštatovať, že eh, má tento inštitút pridanú hodnotu pre EÚ, ktorú nemôžno prehliadať. Chcem zdôrazniť, že keď sa vyhodnocuje výkonnosť EIT, tak treba brať do úvahy aj viaceré iné externé faktory, ktoré majú dopad na jeho úspech. Poprvé, ide tu o nedostatok strategickej vízie v oblasti inovácie zo strany komisie a členských štátov, ktoré majú veľký vplyv na fungovanie tejto agentúry. Miesto toho inštitútu má veľký dopad aj na to, ako často sa tam menia zamestnanci a to, akým spôsobom táto agentúra vytvorila svoju stratégiu, čo môže byť, čo by možno nebol taký problém, ak by ten inštitút bol, e, mal sídlo v inej krajine. A preto tento inštitút potrebuje viac času na to, aby vytvoril efektívnu stratégiu. Tieňový spravodajca by chcel zdôrazniť ten pokrok, ktorý inštitút zaznamenal od roku 2014 a pozitívne kroky, ktoré boli urobené v rámci nového manažmentu a je presvedčený, že inštitút zlepší svoju prácu v najbližších rokoch. A tieňový spravodajca takisto chce zdôrazniť, že inštitút by sa mal hlavne sústrediť na streamlining a zjednodušovanie administratívneho rámca, vo vzťahu k financovaniu a monitoringu a že by to malo zabezpečiť maximálnu transparentnosť a jasnosť, pokiaľ ide o výberové procesy a že by sa to malo sústrediť na pridanú hodnotu a realizovateľnosť projektov, ktorým má prispievať a má takisto apelovať na viac malých podnikov, aby využívali jeho granty. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja som sa takisto dala na zoznam rečníkov a mám otázku, ako vlastne tá spolupráca medzi generálnym riaditeľstvom EJAKu, ktorú vlastne nepovažujeme teraz momentálne ako gestorskú na úrovni komisie, ako vlastne tá spolupráca funguje s generálnym riaditeľstvom pre výskum a inovácie, ktorá vlastne je zodpovedná za takéto záležitosti a odvolávam sa tu na poznámku na dvora, kde vlastne účtovného dvora, kde sa hovorí o lepšej účasti generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu. A tieto otázky sú pre pána Kravliho, generálneho riaditeľa tejto agentúry. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za všetky pripomienky. Ďakujem za prezentáciu zo strany auditorov. Chcel by som povedať, že chcem potvrdiť, čo je úplne jasné zo správy samotnej, že komisie ako aj inštitút, myslím, že môžem hovoriť ich v mene, aspoň v tejto otázke, e, inštitút a komisia berú na vedomie e, závery tohto auditu A pokiaľ ide o tie základné zistenia v oblasti toho, kde e, musí sa zaznamenať čo zjednodušenia byrokratických postupov na inštitúte, že sa to musí sústrediť predovšetkým na výsledok a nie na procesy. Všetky tieto body sú v plnej miere akceptované a odporúčania, ktoré urobil tento účtovný dvor vlastne na to, aby sa zaznamenala zmena, aby sa táto aj implementovala, v právnom základe inštitútu, tieto všetky sú v plnej miere akceptované. Takže máme tu dohodu s auditormi, pokiaľ, no, súhlasíme s auditormi, pokiaľ ide o všetky tieto body. A pokiaľ ide o tie body, ktoré vlastne spomenuli poslanci, pán De Jong hovoril o rozlišovaní medzi základným výskumom a aplikovaným výskumom ak sa uplatnia kritéria, tak vlastne tento inštitút sa venuje skôr základnému výskumu, ale to určitá nuansa. Tento e, inštitút je štrukturovaný vo vzťahu k spoločenským výzvam a vlastne tieto vedomostné centra sa venujú takým otázkam, ako sú klimatické zmeny, zdravotné problémy. Takže súčasť podľa pôsobnosti toho inštitútu je venovať sa aj základnému výskumu, čo vlastne bude vždy výskum, ktorý vedie potom aj k trhovým riešeniam. To znamená napríklad, pokiaľ ide o oblasť zdravotníctva, niektoré z tých otázok, ktoré ste tu nastolili a ktoré vlastne súvisia s medicínou, tak to takisto bude na programe tohto inštitútu, týchto centier a pokiaľ ide o niektoré oblasti, kde vlastne sa bude sústrediť tento výskumný, toto úzkymné úsilie, to nepovedie zákonite aj k výsledkom. Takže na toto nesmieme zabúdať. Ide predovšetkým o výskum, ktorý je blízky od, k trhu, ale nie je to výlučne iba o tomto. A ďalšia vec, ktorá je takisto dôležitá, aby sme ju spomenuli, tak to súvisí s tým, čo povedal pán Von ohľadne udržateľnosti práce, ktorá momentálne prebieha to je veľmi dôležitý bod a vlastne je to bod, kde auditori takisto to, na to poukázali. Je tu o otázku udržateľnosti týchto vedomostných cetier a ich aktivít. Mali sme vážne diskusie, nie že by sme nesúhlasili s týmto, ale čo chceme povedať, je, že v najbližších rokoch budeme si musieť uvedomiť, že nejde tu o to, že vlastne Ide o bod, ktorý bol pevne ukotvený v programe inštitútu a týchto vedomostných centier. To znamená, každé z týchto centier sa od neho očakáva, aby prezentovali stratégiu udržateľnosti, ktorá bude reagovať na otázky. A potom ešte tu bola otázka zo strany pána De Jonga v jeho poznámkach. Reaguje to na otázku, že aký je vlastne bod, ktorý tu my chceme spomenúť že nie je dobrá myšlienka investovať viac peňazí do takýchto vecí ako je tento inštitút alebo tieto vedomestné centra. Ja však chcem povedať, že táto otázka je už na programe inštitútu, je to tam pevnejšie ukotvené, ako napríklad počas obdobia, keď tam boli auditory a je to niečo, čo vlastne by, k čomu by sme sa mali mať možnosť viac vyjadriť. Je to komplikovaná otázka, ale mala by byť otvorené že či bude pre inštitút možné dosiahnuť udržateľnosť takým spôsobom, akým sa s tým počíta vlastne v pôvodnom mandáte financovania inštitútu. Pán Von, takisto ste si sa spýtali otázku, že čo vlastne, na čo myslíme, keď hovoríme o revízii právneho základu. Budeme reagovať konkrétne na tie body, ktoré boli spomenuté zo strany auditorov Niektoré aspekty financovania inštitútu vlastne reflektujú to, čo je ukotvené v základnom ustanovení tohto, o tomto inštitúte. To je požiadavka, že príspevky z Európskej komisie by nemali byť viac ako 25 a že by to malo byť vyvážené zo strany iných zdrojov financií, aby sa jednoducho táto vyváženosť potom odzrkadlila. A pokiaľ ide o to, ako to vlastne zdokumentovali auditori vo svojej práci, je to ustanovenie, ktoré je to že jednoducho tie niektoré body, ktoré boli spomenuté, nereflektujú e, realitu. A pred nejakou zmenou budeme musieť nájsť dobrý spôsob a ako reflektovať ten pákový efekt, ktorý tu musí nastať, teda tá myšlienka európskych financií pre inštitút od samého začiatku bola tá, že európske financie majú byť pákovým efektom pre ďalšie financie z iných zdrojov a to je vlastne kľúčový prvok tohto modelu. Musíme nájsť lepší model eh, zohľadnenia tejto skutočnosti a to bude kľúčové pre akúkoľvek legislatívnu zmenu. Na dôvážok inštitút a komisia už začali uvažovať nad ďalšími aspektami ustanovení e, inštitútu, na ktoré sa budeme musieť pozrieť viac ako v minulosti. Komisia reagovala na tieto závery správy a formálne by som chcel povedať, že budem mať strednodobé, strednodobé hodnotenie tohto inštitútu. Termín sa blíži, čakáme na výsledok ale chcel by som povedať celkom jasne, že to nie je podmienka, pokiaľ ide o prijatie správy auditorov alebo odporúčení. Budeme zodpovední a budeme reagovať na odporúčania týchto auditorov v rámci revízie právneho základu inštitútu. Robíme to po završení strednodobej revízie A myslím si, že budeme musieť povedať, že vlastne prídeme predniesť tie výsledky tu do tohto výboru, budeme vás informovať ohľadne detajlov, ohľadne načasovania tohto návrhu. Pani predsednička, ešte by som chcela sa vyjadriť k tomu, že ste povedali vy, keď ste hovorili o tom bode, kde sa hovorí o lokácii, kde ten inštitút má sídlo. To sa týka pola pôsobnosti môjho generálneho raditeľstva a je to otázka, ktorá vlastne môže vzbudiť viaceré diskusie s auditormi a takisto aj e, ďalšie širšie kontextuálne otázky. Keď v roku 2005 bol zriadený tento inštitút správneho hľadiska, v roku 2008, tak to išlo o to, či tento vlastne inštitút e, prevzal do istej miery e, niečo podobné aktivity ako inštitút Massachusetts a vlastne úloha alebo myšlienka pôvodná bola, aby vtedy to bolo pod komisiou, pod komisárom pre vzdelávanie a od toho času samozrejme sa pýtajú viacerí otázky, či skutočne tá pôsobnosť by mala byť na tejto úrovni a auditory, ktorí sa zhovárajú e, s tými zúčastnenými stranami, hovorí sa, že by, tá, že by to mohlo mať lepšie sídlo a že to mohlo byť aj inde, že to musí byť lepšie prepojené nie len s generálnym riaditeľstvom ERG, ale aj s ostatnými generálnymi riaditeľstvami. Toto je teda jedna z tých veci, kde sa líšime v názore. Podľa nášho názoru potrebujeme integráciu v tom spôsobe, ako vlastne pristupuje komisia k tomuto inštitútu. Ukazuje sa to na viacerých ohľadoch. Inštitút v Budapešti e, spolupracuje teda s generálnym riaditeľstvom v Bruseli, a potrebuje väčšiu interakciu s ostatnými časťami komisie a toto naše generálne riaditeľstvo je vlastne taký styčný dôstojník, prostredníctvom ktorého môže inštitút dosiahnuť sa k ďalším oblastiam na komisii. A tie vedomostné centra, pokiaľ ide o jednotlivé e, mandáty týchto centier, keď sa venuje otázke klíme, tak to je zase na generálnom pre klímu Energia pre energiu. Informácie pre informačné technológie. Také nové centra ako DG tak tieto jednoducho majú konkrétne prepojenia na komisiu, sú zaintegrované do jednotlivých politík komisie. A vlastne vybudovali si konkrétne prepojenia na tie oblasti na komisii, ktoré vlastne reflektujú ich mandát. A napríklad Vedomostné centrum pre klímu spolupracuje s komisiou na príprave COP21, tak to bolo v minulosti, a nemusí to ísť vždy z naše generálne raditeľstvo. Nemusíme byť vždy zaangažovaní. Možno by sme hatili niektoré diskusie, ktoré sa môžu robiť na tej priamej úrovni, ak tieto vedomostné centra majú zohľať nejakú kľúčovú úlohu Takže to, čo povedali auditory a moja reakcia na to, je tu miera integrácie inštitútu v rámci celkovej oblasti politika, prípravy politík. My berieme na, do úvahy tieto odporúčania, tie pripomienky, ktoré sú za tým. Musíme brať tieto pripomienky vážne a Chceme zlepšiť mieru integrácie a to, do akej miery inštitút a vedomostné centra môžu prispieť do sféry prípravy politik tu v Bruseli. Odvolali sa tu aj na skupinu na vysokej úrovni, ktorú zriadil komisár Navračič. Možno by bolo na mieste povedať niečo možno aj k tomu. Ide tu o skupinu piatich expertov, ktorých ustanovil komisár Navračič na to, aby pracovali s krátkým mandátom. Musia predkladať správy pánovi Navračičovi. Termín je jeseň. Sústrediť sa budú na podporu riadiacej rady inštitútu na definíciu strategickej budúcnosti inštitútu a doposiaľ skupina preskúmavala vtedy ešte ten návrh tejto správy a budú teda preskúmavať túto oblasť a Takisto sa budú sústrediť na strategickú budúcnosť inštitútu v kontexte, tak ako to naznačil de, pán De Jong v jeho úvodných slovách, keď hovoril o potrebe lepšieho zadefinovania úsilia a smerovania tohto inštitútu napriek všetkými programami Horizontu 2020 na podporu inovácií. Toto je ten kontext, v rámci ktorého funguje, takže budú sa sústrediť na výsledky činnosti tohto inštitútu a je to skupina, ktorá je priamo pod komisárom a ak je tu záujem zo strany výboru, pani predsednička, a zo strany poslancov, že by ste sa chceli stretnúť, samozrejme, môže sa to zorganizovať. Ak som sa vyhol nejakej otázke alebo zabudol, tak kľudne sa spýtajte ešte raz. Ďakujem pekne, pán Brenek Majer. Dostane slovo, poprosím vás o stručnosť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem veľmi stručný v reakcii. Myslím, že tu sme mali veľmi zaujímavú diskusiu ohľadne obsahu tejto správy a fungovania inštitútu, pokiaľ ide o vedomostné centrá. Pán De Jong spomenul dôležitú vec. Je tu o ten rozdiel na jednej strane medzi výskumom a podpory výskumu a na druhej strane podpory inovácií v Európe. Pretože to je vlastne zacielenie toho, tých vedomostných centier. Koleso sa musí točiť a inštitút musí pomôcť, aby sa to koleso točilo. Ale keď už sa točí, tak by sa malo točiť, a teraz sa vráca k tomu, čo povedal pán Vogen, udržateľným spôsobom. To znamená, aby jednoducho nepotreboval ten inštitút ďalšiu podporu zo strany Európskej únie. Pán Vogen takisto naznačil na to, naznačil to, respektíve vyjadril sa k efektívnosti fina- modelov financovania agentúr a ja si myslím, že ústavný dvor bude venovať pozornosť týmto odlišným systémom, pokiaľ ide o inštitút. Podporujeme financovanie, ktoré bude vychádzať z kolaboratívnych projektov, Takže ten manažment a to porovnanie medzi grantami a obstarávaním, to je takisto niečo, čo je zaujímavé, keď sa na to pozrieme. Pani Gresle, vy ste spomenuli dôležitú otázku, išlo tu o spoluprácu medzi EJAKom a, a, a RTD a čo vlastne sa týka týchto nových inovácií, kom, Komisia sa k tomu vyjadrila a uviedla, že tu musí byť spolupráca na úrovni týchto dvoch. Myslím si, že od, alebo z pohľadu tej vonkajšej perspektívy tu nie je až taká veľká spolupráca a myslím, že tú spoluprácu treba preukázať smerom na vonok, že tá spolupráca funguje. A myslím si, eh, že táto spolupráca by mala ďalej rásť čo sa týka našej správy, inovačná rada e, bola ohlásená generálnym riaditeľstvom RTD. Takže myslím si, že by e, malo prísť akési objasnenie zo strany komisie k tejto perspektíve. Aby som bol veľmi stručný, zakončím tým, že komisia spomínala skupinu na vysokej úrovni a myslím si, že je to zdrojom inšpirácie a usmernení. Chcel by som teda zopakovať, e, že tie tvrdenia o pákovom e, efekte e, nie sú dostatočné. Iba málo podnikov dosiahlo finančnú udržateľnosť a, a budeme v budúcnosti potrebovať viac iba ako pekné slova, aby náš správa presvedčila o tom, že naozaj že tento inštitút je naozaj taký prelomový a inovatívny, e, pretože toto bolo práve to, s čím bol zakladaný. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem, spravodajca. Áno, budem veľmi stručný, pani predsedníčka. Myslím si, že to bola veľmi hodnotná diskusia a prvky, ktoré ste spomenuli vy a kolega Bon, môžu byť zapracované do pracovného dokumentu, ale myslím si, že vo všeobecnosti sme dosiahli konsenzus o zlepšeniach, ktoré Inovačný a technologický inštitút potrebuje. A naša práca teraz ďaleka nie je dokončená v tomto ohľade. Ďakujem. To je teda koniec tohto e, bodu programu a budeme pokračovať s ďalším s osmičkou, čo je osobitná správa Európskeho dvora auditorov číslo 10 2016 o potrebe ďalších zlepšení na zabezpečenie účinným vykonávania postupov pri nadmernom deficite. E, je to veľmi e, zaujímavá správa. E, z dvora auditorov tu máme pána Cvikla a spravodajcom je pán Hajs, takže pán Cvikl, máte slovo. Pani predsedníčka, pán spravodajca. V prvom rade by som sa chcel poďakovať, že ste zorganizovali vypočutie k tejto osobitnej správe už jeden deň po jej zverejnení. Dovolte, aby som zhrnul naše zistenia, odprezentoval našu prácu a zároveň povedal niečo o našich odporúčaniach. A v tejto správe, kde sa hovorí o ďalších zlepšeniach na zabezpečenie účinného vykonávania postupu pri nadmernom deficite, sme zistili, že Európska komisia nie je dostatočne striktná pri implementácii postupu pri nadmernom deficite, čo sú verejné zdroje. Po druhé, komisia mm, nezachádza dostatočne do hĺbky pri formulovaní štrukturálnych eh, reforiem eh, a obchádza túto, ten, túto procedúru namiesto toho, aby ju eh, inovovala. Čo sa týka racionalizácie rozpočtu, uzatvorili sme, že komisia E, nekoná dostatočne účinne pri získavaní spolahlivých dát zo strany e, jednotlivých členských štátov. E, v našej práci sme analyzovali validáciu štatistických údajov, ktoré poskytujú členské štáty, proces prípravy EDP a takisto aj postup monitorovacích nástrojov komisie Nemáme samozrejme právomoc e, kontrolovať samotné dáta a postupy členských štátov, avšak kontrolujeme politiky, ktoré sa vzťahujú na Európsku komisiu. V tomto kontexte sme sa najprv e, sústredili na to, či sú k dispozícii dôveryhodné údaje, e, ktoré poskytuje DG Eurostat a členské štáty a analýza, ktoré poskytla DG ECRI zistili sme, že komisia rozsiahlo kontroluje kvalitu dát poskytujúcich, poskytovaných e, členskými e, štátmi a na základe toho prognózuje e, a predpovedá. Avšak existujú nedo, nedostatky pri preverovaní štatistických údajov. Preverovanie a proces je je e, slabý a nedá sa vždy odsledovať a nedá sa skontrolovať, či tieto dáta sú vždy e, kompletné. A samozrejme je tu iba obme, obmedzené kontrolovanie a overovanie dát zo strany členských štátov. Potrebujeme ďalšie objasnenia a lepšiu transparentnosť v tomto prípade. Rozličné reformy zvýšili komplexnosť eh, analytického procesu a preto je nie je jasné, aký postup analýzy bol zvolený. Nie je jasné, či e, fiskálne opatrenie môže byť prijaté ako trvalé alebo dočasné opatrenia a do akej miery a v akým spôsobom môže byť kvantifikovateľné. Adekvátnosť a primeranosť e, jednotlivých krokov, čo bola tou druhou hlavnou témou, ktorú sme analýzovali, zistili sme, že posudzovanie kvality dát e, nemá dostatočnú transparentnosť. EDP sa sústreďuje pracuje viac na deficit štátnych financií ako na e, dlh, e, čo môže mať negatívne následky pre členské štáty. A zistili sme, e, že č, nahlasovanie zo strany členských štátov a jeho postup môže byť zlepšenie. Dozorovanie a monitoring je príliš komplexné, chýba mu transparentnosť a E, nedostatočne posudzuje dopad štrukturálnych reforiem. Otvorili sme tým, že všetky e, reformy boli e, zavedené na vynúcovanie si do rozpočtovej disciplíny, avšak EDP neposkytuje zatiaľ efektívne mechanizmy a nezabezpečuje dostatočné vynúcovanie štrukturálnych reforiem. Čo by sme teda chceli vidieť v budúcnosti? Vo všeobecnosti by sme chceli, aby komisia zlepšila kredibilitu postupu. V tomto kontexte e, sme pripravili určité odporúčania, o ktorých si myslíme, že zlepšia tento postup a k ktoré sú adresované tak DG Eurostatu ako aj DG ECRI a chceli by sme mať e, dôslednú validáciu štatistických údajov, na ktorých sa zakladá prognostika a takisto aj dôslednú analýzu, takisto aj zvýšenú objektivitu e, komisia by mala využívať celé svoje právomoci na vynútenie si krokov a mala by tu byť posilnená spolupráca s členskými štátmi, ako aj s fiskálnymi radami, ako aj lepší postup pri analyzovaní výstupov z auditov a zvážení dodatočných e, mechanizmov dozoru. Aby som to uzavrel, e, výbor e, komisia hrá e, významnú úlohu v prípade konania o nadmernom rozpočtovom deficite, avšak musí byť striktnejšia a musí si byť vedomý, e, čo sa deje v teréne a musí implementovať pravidlá konzistentným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, slovo spravodajcovi, pán HS, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem dvoru auditorov za ich osobitú správu. Ale však chápem, že toto je posledná správa. A takže by som sa chcel poďakovať aj kolegovi z dvora auditorov za ich 6-ročnú e, správu. Pozráme sa na túto správu a pozráme sa na to, ako je komisia využíva svoje e, zdroje. A tu je dôležité, aby sme sa pozerli e, na tento problém dôsledne, pretože je to súčasťou novej architektúry, za ktorú hlasovali európsky občania, aspoň minimálne v našom prípade, e, v Írsku v osobitom referende, kde sa hovorilo o fiškálnych pravidlách, ktoré majú teda podporovať novú štruktúru v Európskej únie. Takže, takže je rozhodnutím ľudí, že tieto pravidlá musia byť zavedené a tie sa s tým pádom stáva e, vzťahuje na Európsku úniu. Táto architektúra musí byť chránená, pretože ak e, krajiny pristúpia e, k postupu pri nadmernom deficite, zvyčajne je to zohľadom na najchudobnejších ľudí v danom štáte je veľmi dôležité, aby v prípade nadmerného eh, deficitu boli podporovaní predovšetkým tí najchudobnejší, pretože častokrát tí bohatí sa vedia o seba postarať. Eh, či už je to, eh, ak máte deficit 11, 12 alebo 13 a musíte ho stiahnuť na 3 to predstavuje obrovskú výzvu. A toto je veľmi dôležitá záležitosť s ohľadom na architektúru. A chcel by som zdôrazniť tri oblasti, o ktorých si myslím, že sú veľmi dôležité. Jedna je integrita systému. Hovoril som, že tieto pravidlá e, musia e, sa vzťahovať tak na veľké, ako aj malé krajiny, bez ohľadu na veľkosť členského štátu. Tieto pravidlá sú tu pre každého. A to sa vždy nedialo e, v minulosti. Predovšetkým v minulosti musia byť transparentné, musia, musíme merať vždy tú istú vec a musíme zabezpečiť, aby tieto dáta boli porovnateľné naprieč e, Európskej únie, nie len iba naprieč Eurostatom a komisiou. A zdôrazňujem tento bod, pretože krajiny, ktoré e, prichádzajú postupom pri nadmernom deficite, ako aj krajiny, ktoré sú pod 3%, môžu si vyžadovať iné hospodárske opatrenia, aby rozbehli rast. A musíme byť dostatočne flexibilní, aby sme toto chápali v tom, že sa snažíme vyprodukovať také opatrenie na strane príjmov, výdavkov a rastu, aby sme stimulovali rast a zlepšili potom výber daní. A tretím bodom eh, tejto dohody, a myslím si, že toto je kľúčové, musí existovať pocit vlastníctva, že členské štáty robia toto cvičenie, aby zlepšili svoju vlastnú fiskálnu pozíciu, namiesto toho, aby iba dodávali nejaké dáta komisie, čo je teraz dôležité a myslím si, že to je e, kľúčové. Ako som povedal, e, podobné porušenia sa stali v minulosti, keď e, veľké členské štáty, tak povediac, unikli s, s čistým štítom napriek tomu, že porušovali pakt stability a rastu a veľké členské štáty eh, nemôžu ohýbať pravidlá eh, aby sme sa dostali pravidlu 60% a 3%, musíme zdôrazniť to, čo ja nazývam novými e, ekonomickými opatreniami na to, aby sme zlepšili fiskálnu pozíciu krajiny. Po tretie, musíme uznať, a to podľa mňa je nesmierne dôležité, je, že snažíme sa ísť smerom e, ku konvergencii. A to, a to neznamená, že sa prispôsobí jeden členský štát z 28. Je to dôležité pre nás e, všetkých. E, je veľmi dôležité, pretože jeden členský štát môže spôsobovať problémy všetkým ostatným členským štátom, takže musíme byť úplne jasní v tom, že musíme odstrániť nerovnováhy a tie chyby, ktorých sme sa dopustili za ostatných 15 rokov. A takisto musíme povedať, že samozrejme postup pri nadmernom deficite nie je iba o deficite, je to aj o dlhu a verejnom e, zadlžení. E, sme veľmi zadlžený kontinent a musíme postupne znižovať mieru zadlženia, ktoré sú naozaj mimoriadne vysoké. A myslím si, že to sa tiež zdôrazňuje v správe. V mojich poznámkach v mojej vlastnej krajine. To nie je žiadna jadrová fyzika. Keď chcete znížiť eh, deficit, môžete urobiť trojako. Môžete znížiť výdavky, zvýšiť dane, alebo eh, môžete stimulovať rast. A čím väčší rast eh, máte, tým máte efektívnejší a vyšší výber daní. Myslím si, že niektoré členské štáty prechádzajú veľmi zložitým obdobím. Tak moja, ako ja, ako aj ostatné e, v tom, aby sa dostali opäť e, k agende rastu. Takže moje E, vlastné ospravedlnenia. Ospravedlňujem sa, pani predsednička, nechcem vám už ďalej zdržiavať. Vítam túto správu e, Dvora auditorov. Myslím si, že majú plné právo vypracovať takúto osobitnú správu e, o tom, ako komisia využíva svoje financovanie na to, aby potlačala tento efekt. A samozrejme potrebujeme aj lepšiu transparentnosť a vzájomnú dohodu na tých dátach, ktoré nás zásobujú týmito informáciami a tu možno trošku nesúhlasím s dvorom auditorov. Myslím si, e, že potrebujeme e, zverejňovať systematicky hodnotenia týchto krajín. E, pri mnohých príležitostiach dvor tvrdí, že tieto údaje sú politicky citlivé. A ja to chápem, avšak pri spojom rokovaní výbore nevidím akýkoľvek dôvod, prečo by sme nemohli plne zverejniť posúdenia zo strany komisie a členských štátov. A takisto si položíme otázky. E, komisie. Má komisia dostatočný počet e, ľudí a zamestnancov v každom členskom štáte, aby adekvátne hodnotili, či postup pri nadmernom deficite je robustným e, postupom a či vyhovuje jednotlivým kritériám. Myslím si, že na toto by sa mal Európsky parlament pozrieť veľmi zblízka. Musíme sa pozrieť na eh, konanie postupu pri nadmernom deficite, ktoré sú špecifické pre jednotlivé členské štáty. Povedal som v mojej správe, že musíme nájsť spôsob, akým spôsobom eh, budú fungovať eh, národné fiškálne rady ako fungujú v jednom či iných členských štátoch a musíme mať oveľa užšiu väzbu e, s výstupmi e, z ich práce. A ako som povedal predtým, toto nie je iba e, poklase deficitu, je to aj o redukcii dlhu. Myslím si, že je preto nesmierne dôležité, že musí existovať dostatok flexibility, aby sme mali dostatočne flexibilné pravidla postupu pri nadmernom deficite, pretože pretože musíme mať na pamäti, že sa môžu vyskytnúť neočakávané udalosti na makroekonomickej úrovni a ešte musíme vykonať veľa práce v tomto ohľade, pretože táto flexibilita je vyžadovaná už len kvôli tomu, že každá ekonomika je iná. E, napríklad stredomorské ekonomiky sú iné od severských ekonomík. Niektoré sú e, skôr orientované napríklad na export. A ide o to, akým spôsobom to budeme od, e, odzrkadlovať v tých údajoch, ktoré prechádzajú e, z procesu o nadmernom deficite. A komisia by mala zabezpečiť, že EDP pravidlá sú úzko e, koordinované v nadchádzajúcom semestri. Musíme vychádzať z tohto. A výstup z tohto je to, že tieto pravidla budú zjednotené v európskom semestri. Za obvyklých e, e, podmienok e, nemáme dostatočný vhľad, nemáme dostatočný prehľad o najlepších praktikách a to samozrejme spôsobuje, že existujú veľa otáznikov ohľadom práce komisie. Áno, ďakujem. Ja by som sa chcela poďakovať členov výboru pre obchod a priemysel, ktorí boli pozvaní na rokovanie. Takže pani Ayla Sender má teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Oceňujem ten fakt, e, že ste pozvali nás, kolegov z výboru EKON a chcel by som sa poďakovať pánovi Fajesovi za jeho jasnú prezentáciu, ktorá zvýraznila mnoho záležitostí a samozrejme dvor auditorov nám nesmierne pomáha v tejto fáze. A je to vlastne prvý krok pri vyhodnocovaní nástrojov, ako sledovať vlády po kríze, ktorá bola naozaj rozsiahla. Komisia rovnako ako aj my všetci, sme sa naučili naozaj mnoho. Zajtra budem predkladať správu o finančnej pomoci. A to je súčasťou týchto nástrojov a všetkých tých lekcií, ktoré by sme mali absorbovať, tak aby sme mohli predísť tomu, že táto situácia sa bude opakovať. Teraz požiadam eh, predstaviteľa dvora auditorov, aby nám poskytoval viacej informácií. Boli sme svetkami finančnej krízy, ako aj následnej krízy migrantskej. Jednou zo záležitostí je, akým spôsobom budeme mať k dispozícii dynamický nástroj v EÚ aby sme príslušným spôsobom mohli vytvárať podmienky na e, zastavenie krízy. To niekedy nie je registrovateľné. Často sa dá rozpoznať kríza, až keď nastane. A jednoducho potom začnú i reakcie. Sú tu podľa mňa otázky. E, táto správa Otázka znie, či môžeme chápať tieto odporúčania tak, že európske inštitúcie nereagujú na začiatok krízy, ale už pred ňou, aby sme chápali, že kríza sa blíži a aby sme mohli byť e, aktívni predtým, aby sme vedeli vytvárať e, štruktúry je to samozrejme veľká veľká organizácia, ale ako to možno riešiť, aby sme vedeli na krízy reagovať flexibilne a včas? Veľká časť inštitucionalizácie Európy. A potom mám otázku na komisiu. Bojovali sme proti deficitom. Yo también estoy de acuerdo en que tienen que ser diferentes porque la igualdad consiste en tratar diferentes. Ide o to, e, že reakcie sú veľmi rozdielne, pretože i príčiny sú veľmi odlišné. Problémy sa musia riešiť odlič, odlišne. A tu otázka na pána Hejsa. Spolupracujeme s deficitným postupom pri rozsiahlom veľkom deficite, pretože to môže byť veľké riziko a môžu sa vytvoriť veľké problémy. Ale v EÚ, kde sme všetci prepojení, to sme videli pri finančnej kríze, je tu možnosť postupovať proti e, excesom v oblasti prebytkov. Nebezpečenstva sú tu rovnaké ako pri nadmernom zadlžení. Situácia je jednoducho nepripustná, vidíme to zo dňa na deň. Máme tu nejaké e, e, zbranie, má, e, má komisia nejaké e, inštrumentárium? v tejto súvislosti. Zajtra to budem svojou správou žiadať. Je to jeden z našich problémov, že v našom spoločenstve tí, ktorí ktorí majú historicky založené e, problémy, kde, kde sú tie postupy vyslovene rigidné, že to naše spoločenstvo Eh, ohrozuje, keď tu máme excesívne prebytky. Jednoducho to ne, eh, nezapadá do našeho spoločenstva. Nie je pravdou, keď sa tvrdí, že nadmerný prebytok je dobrý. Jednoducho musíme sa pozerať na to, ako s tým môžeme e, narábať. Účtovný dvor samozrejme musí v prípadných e, potrebných e, situáciách zriadiť takýto postup. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Uh Rád by som v krátkosti e, vyzdvihol niektoré pre mňa dôležité aspekty. Na úvod išlo by o transparentnosť. To je veľmi dôležité. Dôležité je to, aby správa, ktorá bude nasledovať po tých e, e postupoch, aby ju mal k dispozícii parlament, aby sme vedeli, v akej etape procedúra rozsiahleho pre, pre e, deficitu sa nachádza v každej členskej krajine. Je polutovania hodné nemať ešte doteraz dostatočnú transparentnosť a parametre e, aplikované komisiou nie sú paušálne rovnaké pre všetkých. Podľa mňa komisia by im nadalej mala e, používať čoraz viac národné i európske e, fiskálne rady. Podľa mňa tá, tento postup e, e, veľkého e, schodku je dobrým postupom. Všetci predsa sme zatrvalo udržateľný ekonomický rast. Myslím si však, že netreba sa snažiť dosahovať tento cieľ za každú cenu návrat e, opatrení e, e, úsporného charakteru, ktoré spomalili rast v Európe, už tak tieto opatrenia by mali byť podľa mňa odstránené. Rovnako e, netreba vyhadzovať e, tiež prostriedky von oknom, dúfajúc, že e, keď budeme veľa peniaz zítočiť, zvýši sa spotreba. Ja s takýmto postupom mimochodom nesúhlasím. Súhlasím so spravodajcom. Myslím si, že potrebujeme naozaj oveľa viac transparentnosti a citlivosti pri riadení reálnej situácii v každej členskej krajine EÚ. Pretože po všetkých týchto postupoch tento postup bol navrhnutý, aby pomohol členským krajinám dostať sa z krízy a lepšie e, riešiť národné výdavky. Nemyslím si, že tu máme situáciu výnimočnú, máme tu 28 výnimočných národných situácií, a rozdiely medzi členskými krajinami sú frapantné. Dokonca i medzi štátmi, ktoré majú podobné ekonomiky. Je tu veľký rozdiel vo všetkých ohľadoch a v kádre tohto postupu e, treba mať naozaj e, opatrnosť a inteligenciu E, mať výkaz pre každú krajinu oddelenie a treba mať naozaj zvýšenú úlohu pre Európsky parlament. Chcem poblahoželať spravodajcovi a chcem, e, e, že je to všetko veľmi, veľmi užitočné pre našu prácu. Nech sa páči. Pán Luka. Ďakujem, pani predsedajúca Doterajšie príspevky sa sústredili na e, e, ekonomicko-politické aspekty e, tohto postupu bolo vyzdvihnuté, ako tie schodky riešime v rámci kríz štátnych rozpočtov a koľko možno mať flexibility či rigidnosti, koľko E, by sme mali veci priškrtiť a čo naopak e, e, rozšíriť. To však ne, nepozmenuje smerovanie tejto správy. O čo tu ide, že sú to veľmi závažné vecné nedostatky pri implementácii, teda pri spracovávaní rozsiahleho schodku. A tu komisia musí reagovať zodpovedať sa za tieto nedostatky. Čo tu počujeme je šokujúce. Na jednej strane hovoria, že spochybniteľné sú e, dá, súbory údajov, nepreveruje sa, či sú konzistentné, nepreveruje sa, či sú kvalitatívne, či vyhovujú našim požiadavkám. Celý ten e, postup je neprehľadný, dokumentácia je nepostačujúca. To všetko sú mnohé, mnohé ťažké e, výhrady, ako komisia e, implementuje tie dohodnuté pravidlá a z toho vystáva otázka, či tie pravidlá, ktoré dohodol parlament, či boli vôbec e, nakonfigurované tak, aby rozumne, e, pochopiteľne so, s obhajiteľnou námahou ich dokáže komisia vôbec presadiť. Alebo či tu nie je prehra, prehnaná zložitosť vôbec v tom ďalšom rámci európskeho ekonomického e, riadenia a či e, príčinou možnou pre relatívne alarmujúce zistenia účtovného odvora nespočíva v tom, že implementácia pravidiel sa nedá vôbec zvládnuť bez toho, aby tu boli rozhodnutia, ktoré hraničia Uh, so vôľou. Metodika, ktorá sa tu jednoducho používa, ktorá potom prípadne nie vždy je dokumentovateľná v svojej kogentnosti. Zástupcovia účtovného dvora napríklad e, e, pohovorili o tom, že táto metodika používa alebo teda použi, e, používa sa tu zastrala metodika. E, mňa toto, e, mňa toto prekvapuje. Čo znamená, čo znamená zastrala rozšírená metodika? Čo to znamená? Vo vede v podstate nič nie je široko rozšírené. Vždy hovoríme o metodike, ktorá je zlepšiteľná, kritizovateľná, o tom, čo je primerané a otázka, ktorú musím položiť, či to nemožno spochybniť, aká metodika sa používa, a to je skutočnosť, že je široko e, rozšírená, teda e, dobrá. Existujú i ďalšie metódy a prečo komisia vyberá iba určitú, aké e, vedomosti nám ponúka veda. Takéto otázky, takéto prístupy podľa mňa treba e, klásť spoločne s otázkou, ktorú už bol položil zastupca e, účtovného dvoru. Čo to vlastne znamená, keď sa hovorí o jednorázových e, opatreniach? Alebo čo vlastne znamená deficit štrukturálne očistený? Čo, čo je štrukturálne a čo nie je? Koľko flexibility a svojvole je aj tu? do akej miery možno dokumentovať, eh, ako dobrý je dokument v ohľade na práve túto štruktúrálnosť. Pokiaľ sú tam nepochopiteľné a netransparentné rozhodnutia, to by mohlo viesť k tomu, že si eh, o tej celej situácii urobíme zlý prehľad. Otázka teda znie vzhľadom na zistenia eh, účtovného dvora, my ako Európsky parlament tu máme možno e, úlohu voči komisie. Tá sa nedá uspokojivo, ale e, realizovať, že komisia dostala takú zložitú úlohu, že inak ako netransparentne a flexibilne táto úloha sa ani nedá vyriešiť. Ak by táto otázka dostala pozitívnu odpoveď, by sme si my ako parlament mali položiť otázku, či pravidla by sa nemali znova zjednodušiť. Kolega Flanagan. Chcel by som tu len nadviazať e, na uh, slova kolegov k prebytku rozpočtu. Mnohí hovoria o porušovaní pravidel u uh, deficitov, ale pokiaľ ide o prebytky, tak tu som zisťoval, čo si, a zistíte, že, že e, pokiaľ ide o prebytky, dos, dostanete sa k Európskej strane, k Európskeho parlamentu, kde sa hovorí, roz, že schodok v zátvorke prebytok e, e, sa rieši štruktúrálnym spôsobom, ale keď sa preklikáte ďalej, už sa prestane hovoriť o prebytkoch. Možno komisia by mohla mi vysvetliť, do akej miery je pre nás vôbec problémom pre, prebytok, pretože sa tu e, pri hľadaní informácií všetko e, objavuje len tak efemérne. E, je to len prípad Írska alebo podobných krajín. Krajiny ako Nemecko a ich, ich, ich prebytky. Tie dve veci nie sú oddelené. Takže pýtam sa, že zabudneme na všetko iné a budeme hovoriť len o deficite? Do akej miery e, vás trápi e, táto otázka? I ja mám otázku. Vidíme, že najrozšírenejšia metóda e, sa volá metóda, že vždy sme to robili takto. Chcem sa spýtať, či nám môžete prislúbiť, že malé veľké e, členské krajiny majú rovnaký prístup, pretože sa tu hovorí o Taliansku a Francúzsku. Ale hovorí sa, že sa nedá presne povedať, prečo sa rozhodnutia prijali tak a nie inak. To je jednoduchá otázka a mohli by, bolo by dobre, keby ste na to mohli jednoducho odpovedať. Pán Baredo Kapelot z Eurostatu a pán Penk z ECFINu by mali byť tými, ktorí by mali eh, poskytnúť odpovede. Neviem, kto z týchto pánov eh, začne. Nech sa páči. Ďakujem. Eh, začnem v mene ECFINu, pretože väčšina otázok, ak nie všetky, súvisiace s postupom nadmerného deficitu súvisia práve s tým. Veľmi rád poskytnem e, názor aj ECFINu k tejto dôležitej správe. Chcem vám poďakovať, pán spravodajcovi, za e, taký e, výborný príspevok k tejto téme, vzhľadom na nedostatok času. Pohovorím najprv o otázke, ktorá zaznela ako posledná. E, vy, pani predsedajúca, ste sa pýtali, či komisia aplikuje nestranne svoje pravidlá voči členským krajinám, s malým či e, veľkým. Snažíme sa o to maximálne. Poskytujeme, e, e, ako odpo- mám odpovedať na spravu, poskytujeme množstvo technických vysvetlení, ktoré súvisejú s tými námietkami, ktoré tu zazneli vo vzťahu k Francúzsku Takisto pokiaľ ide o, smale, o malé krajiny, e, i Malta je napríklad takým príkladom, kde sa snažíme reagovať. Čiže nemyslíme si, že zo strany komisie by tu, bola, by tu bolo selektívne iné pristupovanie k malým a veľkým krajinám. tam, kde určité politické e, rozhodnutia alebo váhanie s rozhodnutiami, e, tak tam ide o radu. Chcem zdôrazniť, že v tu komisia sa tu maximálne snažila nestranne aplikovať legislatívu na veľké krajiny. Dovolte, aby som teraz e, krátko zauvažoval, aby sme pochopili problém a potom e, prejdem hneď aj k odporúčaniam e, účtovného dvora. A snáď poskytnem i odpovede na otázky, ktoré e, položili poslanci. Správa obsahuje veľmi dôležitý vhľad, menovite význam dimenzie prispôsobiteľnosti a potreby zakomponovania tejto do celkového rámca. Naše skúsenosti e, e, po celé roky, a verte mi, pracujem v tej oblasti dlho, e, ukazujú, že tu máme určitú tý trojuholník nemožnosti. Nie je možné riešiť naraz tri ciele. Jednoduchosť, predpovedateľnosť a prispôsobiteľnosť. Musíte kde si urobiť kompromis. Tak ako to vlastne povedala iný rečník, musíme tie pravidlá dodržiavať. keď sa snažíme adaptabilitu s prediktabilitou zosúľadiť, to je legitímna otázka, tak nevyhnutne budeme musieť využiť všetko, čo máme. To je kľúčový bod, chcem to spomenúť, pretože vlastne aj toto by viedlo to je otázka, či to teda povedie k odstraneniu tých potrebných pravidiel, ktoré sú tu na posúdenie makroekonomických okolností. Myslím, že skúsenosť Írska, na ktorú sa tu naznačilo zo strany spravodajcu, ale aj skúsenosti iných krajín, ilustrujú dôležitosť a význam rozumného posúdenia špecifických okolnosti jednotlivých krajín, ktoré nemôžu byť brané ako signál nekonzistencie, alebo že by neboli dostatočne prísne. Implementácia nadnárodných rámcov fiskálnych to môže priniesť veľa problémov. To znamená, netvárime sa, že máme ideálnu odpoveď a ako táto diskusia poukázala na to, tie názory sa môžu samozrejme líšiť a my budeme pokračovať v našej práci. Ak by som sa teraz mohol vyjadriť k tým odporúčaniam, pretože to je možno najdôležitejšia otázka, ktoré tu teraz čelíme, chcel by som povedať, a poviem to celkom rovno, že odporúčanie súdu sa týka skutočne náležitých vecí. Chceme pracovať a venovať sa každej z týchto záležitostí. Hoci nie sme schopní prijať v plnej miere takéto odporúčania, neznamená to, alebo neozrkadľuje to nejakú nezhodu základnú po vzťahu k účtovnému dvoru. Skôr sa zamýšľame nad tými možnými právnymi dopadmi a konsekvenciami. Áno, chcem zdôrazniť, že na to, aby sa prijali opravné opatrenia, ako napríklad, pokiaľ ide o transparentnosť, to je otázka, ktorá tu bola nastolená, dalo by sa povedať, že potrebujeme vlastne od roku 2014 komisia nie len pripravila komplexnú, komplexnú, komplexné vademekum SGP, môžeme to nazvať nejakým manuálom, na to, aby každý mohol detailne sa pozrieť na to, ako vlastne konkrétne uplatňujeme pravidlá ale takisto sú tu konkrétne výpočty, ktoré vlastne sú v našom vyhodnotení obsiahnuté. Tieto kalkulácie, výpočty dostali k dispozícii aj Národné rady. To je otázka, ktorú nás stvoril takisto účtovný dvor, ako aj viacerí rečníci dnes v rámci diskusie. Účtovný dvor pokazuje na to, že takýto postup pre nadbytočný rozpočet by mohol viesť k dlhom. Nedostatočné zacielenie eh, bolo venované, alebo nedostatočná pozornosť bola venovaná snahe znížiť dlhy. Najnovšia správa o verejných financiách obsahuje sofistikované hospodárske analýzy, ktoré do istej miery vlastne tento bod iba zvýznamňujú. A vlastne zároveň, tak ako to v týchto diskusiách bolo obsiahnuté, náš rámec ohľadne pravidel bol pozmenený prostredníctvom toho six-packu balíčku šiestich opatrení na to, aby sa dosiahla redukcia zadlženosti Pracujeme na tejto téme. EDP, ktoré sa týka Malty, tam sa berie napríklad do úvahy aj kritérium zadlženosti, tak to vlastne poukazuje na to aj účtovný dvor. Avšak uvedomme si, že z hospodárskeho hľadiska verejné zadlženie je výsledkom, ktorý nemôže byť priamo cieľený, zacielený zo strany členských štátov iba nepriamým spôsobom a takisto tu je vplyv aj viacerých hospodárskych okolností, ktoré idú nad rámec e, priamej kontroly členských štátov a čelíme tu vlastne jedinečnej kombinácii okolností, ktoré neboli doposiaľ veľmi na prospech zníženiu tohoto zníženiu tohto dlhu. My zastávame názor, že európsky semester dáva možnosť štrukturálnych reforiem, vrátane tých odporúčení, ktoré dostali členské štáty, vrátane postupu pre nadmerný rozpočet a máme určité obavy, to by som chcel zdôrazniť, že ak by sme využili EDP, možno bez nejakého bez nejakého úmyslu by tá reforma vlastne mohla viesť k fiskálnym zmenám. Pretože by sme do toho vniesli určitý zmetok a to by bolo na neprospech pôvodne, poči pôvodnému účelu. A pokiaľ ide o výkazníctvo a povinnosť podávať správy zo strany členských štátov, berieme na vedomie, že toto nebolo uspokojivé vo viacerých prípadoch v minulosti akceptujeme potrebu vynutiteľnosti týchto správ. Sú tu však určité obavy, pokiaľ ide o konkrétne nástroje vzhľadom na ten časový priestor, pokiaľ ide o sankcie možné a nevieme, či ten postup pre porušenie by bol vhodný nástroj na riešenie tejto situácie, ale nechceme premeškať nejakú možnosť vymôcť si tieto správy, tak ako na to poukázal aj tento súd súdny, e, tento účtovný dvor. Doposiaľ to jednoducho členské štáty neplnili tak, ako si mali. Všetky sankcie, to chcem povedať, komisia vlastne sa zaviazala uplatniť ustanovenia v zákone, ktoré sú absolútne jasné a sú veľmi záväzné. Ak nebudeme akceptovať tieto odporúčania, tak to preto, že vlastne nemali sme pocit, že by to neprinášalo žiadny taký prvok, nad rámec toho, čo je stanovené v zákone a pokiaľ ide o komunikáciu, tak to by mohlo byť považované v tom duchu, že by komisia toto ustanovenie neimplementovala do posiaľ, čo podľa nášho názoru nie je pravdou. Takže ak mi dovolíte, ešte by som sa venoval niektorým prvkom, ktoré boli nastolené v rámci vyjadrenia, pokiaľ ide o zaangažovanosť Európskeho parlamentu. Dovolte mi pripomenúť ustanovenie, ktoré bolo Ukotvenia som bol súčasťou tejto, tohto rokovania na žiadosť Európskeho parlamentu v rámci toho hospodárskeho dialogu. Je to článok 2 patričného, e, patričného predpisu, kde sa umožňuje parlamentu pozvať Európsku komisiu, predsedu Euroskupiny, predsedu rady na to, aby podali správu o všetkých týchto postupoch a prizvať aj dotyčné členské štáty, aby sa vyjadrili. Možno by mohol parlament využívať viac tento proces my ako komisia sme samozrejme vždy k dispozícii prezentovať naše názory k týmto odlišným, odlišným názorom. A pokiaľ ide o zaangažovanosť fiskálnej rady, tak tam som hovoril niečo o výmene informácií, ktorá vlastne prebieha Dovolte mi zdôrazniť však, že pokiaľ ide o právny mandát, mandát fiskálnej rady je o tom, že treba monitorovať uplatňovanie domácich pravidel, to znamená, musíme veľmi jasne sa sústrediť na to, čo robí komisia, čo robí fiskálna rada. Keď fiskálna rada bola striadená, hoci teda bola zriadená prostredníctvom novej legislatívy. Adekvátnosť zdrojov, účtovný dvor samotný pokazuje na to, že niektoré problémy mohli byť výsledkom nedostatočných zdrojov, toto, bohužiaľ, je problém, ktorého sa nezbavíme. Ako viete, komisia je pod tlakom na to, aby znížila svoje zdroje. Robíme, čo sa dá, na to, aby sme optimalizovali ich využiteľnosť, ale nebudem pred vami skrývať, že problémy mohli nastať a budú nastávať v budúcnosti opätovne. Nadbytočný prebytok Dvomi slovami, EDP je proces, ktorý je ukotvený v zmluvách postup pri nadmernom, rozpoč- nadmernom zadlžení, to je vlastne ukotvené v zmluvách a ak a myslím si, že toto je vlastne problematika, ktorá je zdôraznená, ak sa pozrieme na túto problematiku deficitu a nadbytku na úrovni celého hospodárstva, tak by som chcel pripomenúť, že vlastne ako súčasť toho six-packu, to je predpis, ktorý bol prijatý na riešenie makroekonomických nerovností, bolo to implementované, čo nám umožňuje riešiť, hoci inými nástrojmi, situácia, ktorá by mohla nastať pri, nadbytoč, pri na tom nadbytku v rámci makroekonómie, tak e, z dôvodov stručnosti teraz ukončím. Teraz zostane slovo Eduardo, pokiaľ ide o štatistické základy. It's okay now. I shall be relatively brief. Ja budem stručný. Začnem hneď s otázkou, ktorú sa spýtala pani predsednička, že či pristupujeme k všetkým krajinám rovnako. Uistujem vás, že áno, pristupujeme k všetkým krajinám rovnako. Spravodajca poukázal na potrebu integrity systému, aby pravidla fungovali pre všetkých rovnako a aby to bolo transparentné v kontexte tých údajov využívaných v rámci nadmerného rozpočtu zadlženia. Sú tu pravidlá, ktoré vlastne sú európskym systémom účtov a využíva sa na tento účel. Je to základ právny, ktorý je v plnej miere transparentný a prístupný všetkým krajinám na základe rovnakého prístupu. Zajtra môžem napríklad oznámiť, že budeme mať tlačové vyjadrenie o fiškálnych údajoch pre rok 2015 a prizval by som vás, aby ste sa pozreli na tieto veci. A pokiaľ ide o zbieranie údajov, pokiaľ ide o analýzu e, účtovného dvoru, kde sú analyzované niektoré oblasti, kde kvalita by mohla byť posilnená ešte viac, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť transparentnosti. Pokiaľ ide o transparentnosť, my podporujeme prístup Eurostatu. Nemáme nič, čo by sme zakrývali, je to úplne Transparentne všetko je na webovej stránke, met, o, informuje o metodológii, o údajach, takisto zápisnice pri všetkých návštevách štátov sú zverejnené. Musíme sa snažiť možno zverejňovať tieto zápisnice rýchlejšie. Na webovej stránke dávame všetky odporúčania, ktoré dávame členským štátom, hoď, ak teda iba v tom prípade nie, ak členské štáty majú dôvody na to, aby sa tieto údaje nepublikovali a budeme pracovať s krajinami, to je vlastne jedno z odporúčení, aby sa zverejňovali tieto údaje, kde možno nie je dohoda, pretože sú tu listy, ktoré obsahujú citlivé, citlivé informácie ohľadne komerčných postupov, ale budeme musieť postupovať v rámci završenia tejto transparentnosti týkajúce sa všetkých údajov. Berieme na vedomie, že sú tu vždy možnosti ďalšieho zlepšenia, uvedomujeme si, že máme vnútorné trhy, e, máme vnútorné postupy, ktoré vlastne sú ušité na mieru. Napríklad táto správa štovného dvoru hovorí, že sa musíme snažiť o viac priamých verifikácií, e, viac analýz, kontrolných mechanizmov týchto členských štátov, ale Takisto sa musíme pozrieť aj na to, aké sú tu vlastne zdroje, ktoré máme k dispozícii, nielen na úrovni Eurostatu, ale na úrovni krajín. Môj kolega poukázal na tú situáciu, že v komisii to nevyzerá až tak ružovo, ale v krajinách je situácia taká, že národné štatistické údaje, úrady prichádzajú o zamestnancov, prichádzajú o zdroje na masívnej úrovni a národné štatistické úrady zohrávajú kľúčovú úlohu vo všetkých týchto oblastiach. Takže tie postupy, ktoré tu máme, sú adekvátne a vlastne sú šité na konkrétne účely. Mali by sme možno potrebu mať o 500 zamestnancov viac, ale takýmto spôsobom môžeme podávať správy patričným výborom každých 6 mesiacov. Nikdy sme nemali doposiaľ žiadnu kritiku, pokiaľ ide o kvalitu sprostredkovaných údajov. Nikdy sme nemali žiadnu negatívnu informáciu aspoň v tom období, kde ja som bol riaditeľom pre štatistické informácie na úrovni Eurostatu. To znamená, máme napríklad postupy, ktoré umožňujú e, vnesenie nejakých výhrad, pokiaľ ide o údaje, ktoré boli sprostredkované krajina. Máme takisto postupy na to, aby sme vytvorili finančné pokuty pre tie krajiny, ktoré manipulujú údaje a využili sme ich to znamená, keď účtovný dvor uvádza, že nie sme dostatočne prísni, my, komisia a aj rada máme prostriedky na to, aby sme riešili manipulácie zo strany členských štátov. Posilnená legislatíva tejto oblasti je. Sme radi, že tu máme takúto správu z účtovného dvoru aj za prácu spravodajce, pretože sme tu na to, aby sme sa ďalej zlepšovali a poučili, a sme tu na to, aby sme uplatnili všetky ďalšie kroky na to, aby sa tento postup zlepšil a sme veľmi vďační. Budeme sa snažiť aj ďalej uplatňovať tieto odporúčania ďalej. Sme však radi, keď čítame v tomto dokumente, že Eurostat urobil úsilie na to, aby rozvinul tento prístup, aby zlepšil vyhodnocovanie kvality, na to, aby sa zlepšili kontrolné mechanizmy. My oceňujeme tieto pozitívne prístupy a väčšina z tých ostatných záležitostí, ktoré boli nastavené zo strany súdu, boli vlastne poriešené, pokryté zo strany komisie alebo sa riešia. My sme presvedčení, že sa nachádzame v takej situácii, že môžeme zabezpečiť kvalitu údajov, ktoré sa využívajú na EDP. Budeme sa samozrejme snažiť zapracovať všetky tie odporúčania zo strany účtovného dvoru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Ajala sa pýtala vlastne ohľadne toho postupu pri prebytku. Stručne, pretože už meškáme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa spýtať, bolo nám povedané, že všetkým krajinám postupujú rovnako z pohľadu teda zbierania údajov a požiadaviek, ale chcel som sa spýtať takto. Ak všetky členské štáty pristupujú k Eurostatu rovnako, pretože momentálne tu vlastne máme údaje, informácie z Eurostatu, ale kde vlastne nájdeme to, že kde sú určité prázdne miesta, pretože vlastne Máme tu takisto aj poznámky počiarov, sú tu členské štáty, aj tie veľké, ktoré nepostupujú systematicky, pokiaľ ide o údaj týkajúce sa duni, daní alebo bank. Ako teda môžeme my za parlament urobiť niečo také, aby získavanie týchto údajov a prístup týmto údajom zo strany Eurostatu fungoval lepšie? Poprosím o veľmi stručnú odpoveď. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Budem odpovedať po španielsky. Informácie, ktoré sprostredkúvajú krajiny Eurostatu, to je všetko kodifikované. Všetky štáty sprostredkúvajú rovnaké informácie. Ide o štandardný model, Máme tu štandardné tabulky, tieto správy sa vlastne získavajú na úrovni štandardného modelu, všetky členské štáty to musia robiť a všetci nám zasielajú tie isté informácie. Teraz sa vlastne otvorila Pandorina skrinka, pán Luke. Ja som sa takisto chcel vyjadriť iba v tom duchu, aby predstaviteľ účtovného dvoru možno sa takisto mohol vyjadriť k týmto vyjadreniam, pretože je tu rozpor toho, čo hovorí predstaviteľ Eurostatu ohľadne dostatočnej kvality údajov a v porovnaní s tým, čo povedal predstaviteľ účtovného dvora. Možno by sa to dalo objasniť. Áno, to urobíme tak či tak. Pán Cvikl, ja viem, že ste tu medzi nami posledný krát. Ja sa vám chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička je to vlastne posledný krát, čo som tu ako člen účtovného dvoru, ale predsa len chceli sme túto správu predniesť a myslím, že sa nám podarilo za posledné dni v rozhovoroch so žurnalistami takto aj postupovať. Dúfam, že tu bude ešte dosledovanie tejto situácie, pretože zajtra budeme hovoriť o finančnej pomoci krajinám, ktoré sú v ťažkostiach. A všetci sme si všimli, že postup nadmerného deficitu od roku 2008 neposkytuje dostatočný fyzický priestor, aby sa členské štáty vysporiadali s finančnou krízou. A preto sme mali rozličné finančné systémy v jednotlivých suverených štátoch. Ale však čo sa týka tejto správy, táto správa je komplikovanejšia, pretože uh, hovoríme o uh, postupe nadmerného deficitu uh, Eh, ktoré boli zavedené aj s ohľadom na krízu, pretože situácia sa zhoršila výrazne počas krízy. Eh, máme tu veľké krajiny, malé krajiny, eh, krajiny, ktoré majú program a krajiny ako Česká republika, ktoré nemajú euro. A samozrejme hovoríme o tom, čo komisia e, urobila v prípade jednotlivých krajín. Ale to nie je o tých krajinách, e, to je o komisii, ktorá reviduje proces tak, taký, ako je v celko. A je to veľmi e, zložitý proces, je to veľmi náročný proces aj pre našich e, auditorov e, zreplikovať celý tento proces. A dôvod môže byť, e, dôvod môže byť veľmi jednoduchý sú tam množstvo e, predpokladov, e, ktoré sa menia a o ktorých nie je záznam. V tomto kontexte sme presvedčení o tom, že konzistentnosť musí byť zlepšená, pretože ak máme podobnú situáciu, e, niekto povedal, e, daňové výdavky, štruktúralné záležitosti. Avšak e, tie opatrenia by mali byť viac menej rovnaké. Minimálne by tam mal byť o nich záznam. To je kvôli projekcii, kvôli prognézi pre časť, ktorú vykonáva Eurostat. E, dáta poskytujú členské štáty na základe rovnakých vzorových tlačív. Avšak Eurostat nekontroluje to, či e, rovnaký kontrolný systém alebo obdobný kontrolný systém je zavedený vo všetkých členských štátoch. E, to znamená, že sa nekontroluje, či ten prvok, e, či tie verejné inštitúcie, ktoré funguje, sú započítavané do verejného dlhu a do hrubého národného produktu. druhou hlavnou, hlavným bodom, ktorá bola predmet, ktorý bol predmetom diskusie, je následovný. Čo si myslíme, ako zvládať finančnú krízu, utečeneckú krízu. Myslíme si, že EDP bolo o nás, o členských štátoch, aby sme si vytvorili fiškálny e, priestor na to, keď sa blíži kríza alebo aby sme mohli prijať potrebné opatrenia, aby sme vyšli z krízy. Toto je jedna dimenzia e, tohto prvku, tohto EDP procesu na šesť členských štátoch. A ich deficit v niektorých členských štátoch je vyšší v roku 2015, ako bol v roku 2008 Samozrejme, komisia uznáva a oceňujeme každú snahu komisie. Bola tu otázka aj od ostatných spravodajcov, ktorí si myslím, že je v súlade s tým, čo sme videli aj v našej správe. Bolo tu rozli- množstvo rozličných mechanizmov EIP, e, Európsky semester. Budeme robiť správu o MIP bude aj správa o európskom semestri. Avšak vidíme už aj existujúcu ko- koordináciu. Takže aby som to zhrnul, nepochybne bude ďalší vývoj. Oceňujeme, že komisia rozmýšľa nad tým, ako implementovať naše opatrenia, ale takisto aj oceňujem, že komunikácia komisie z oktobra 31. 2015 a o prehlbovaní monitoringu. Toto sú všetko prvky, v ktorých možno implementovať e, tieto odporúčania. E, vzhľadom na to, že zdieľame euro. Pretože by sme mali mať aj lepšiu fiškálnu koordináciu. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za spoluprácu za ostatných 6 rokov. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som dať slovo pánovi Hajesovi a chcela by som požiadať kolegov eh, z výboru, aby nechali priestor, eh, ak by sme dali dostatočný priestor Zastupcom dvora auditorov. Ďakujem pána Hajesu. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že toto je výborné, výborný nápad, pretože zameranie tejto správy hovorí o tom, ako komisia využíva svoje zdroje pri nahľadaní a hodnotení EDP. A chcela by som spomenúť iba tri e, záležitosti, pretože tie odporúčania v správe sú jasné. Je tu otázka sankcií. Môžete mi No, môžete ma nazvať aj neveriacim Tomášom, avšak e, myslím si, že máme veľmi e, neflexibilnú e, situáciu a nie sme pripravení na sankcionovanie a to pretrváva až dodnes. A takisto si myslím, že to sa tak neimplementuje v prípade veľkých krajín ako v prípade malých krajín, takže som presvedčený o tom a myslím si, že uverím sankciám, až keď ich Eh, uvidím. A až potom začnú krajiny tento proces brať vážne. Viacerí kolegovia povedali, eh, spomenuli otázku nadbytku. Áno, otázku eh, deficitu a nadbytku sú jednou, sú dvomi stranami tej istej mince. A otázka deficitu sú v podstate tou istou témou, ale ako povedali kolegovia, procesy pri nadbytku by mali byť podobné, ale chceme to, pretože existuje množstvo krajín, ktoré prišli úpravným procesom a museli eh, znížiť kapitolové výdavky, neboli, schopní, neboli schopné investovať do svojho hospodárstva a ak by tu bola požiadavka, na čo musia použiť eh, E, svoj prebytok, či už sú to kapitolové výdavky alebo znižovanie dlhu. Opäť to zníži flexibilitu týchto krajín, takže musíme sa nad tým dobre e, zamyslieť. Samozrejme, kolegovia e, majú pravdu ohľadom nadbytku. Samozrejme, tieto prostriedky by boli treba vynaložiť na investovanie do budúcnosti, aby sme stimulovali rast. To je logický výstup Mm, o to vzdáte tieto peniaze, mm, respektíve necháte si ich, aby ste splatili eh, váš dlh, alebo ho investujete do hospodárstva. A toto je vlastne eh, spôsob, kde musíme vymyslieť, akým sa spôsobom sa k tomu budeme stavať. A ten posledný bod je kľúčovým. Ako kolegovia povedali, áno, máme pravidelné štrukturálne dialógy eh, s predsedom Euroskupiny, s predsedom, e, guvernérom Európskej centrálnej banky. Avšak tento je nedostačný, pretože veľmi dôležité posúdenia robí komisia krajina za krajinou. A myslím si, že k týmto hodnoteniam by sme mali mať prístup. A um, pokiaľ neverejne, mali by sme to mať aspoň prístup na neverejných zasadnutiach. Um, samozrejme, kvalita údajov musí byť, a jeho hodnotenie musí byť rovnaké. A myslím si, že táto správa Dvora auditorov nám to umožní aspoň v obmedzenom počte krajín, ktoré boli súčasťou programu. Avšak musíme sa k tomuto neustále vrácať, aby sme zlepšili EDP a zlepšili zodpovednosť jednotlivých krajín. Pretože čím menej budeme na to tlačiť, e, tým menej budeme zastupovať e, občanov že tieto pravidla majú zmysel. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú debatu a za zaujímavú správu. Ďakujem aj kolegom z výboru EKON. Potom je tu ďalší bod, delegácia výboru KONT v Nemecku a 3. 5. novembra predloženie správy o služobnej ceste do, z Nemecka. Musíme začať už a v, e, so schôdzou koordinátorov. Predložíme neskôr. A teraz poprosím všetkých tých, ktorí nemajú byť v tejto miestnosti, aby e, opustili túto miestnosť čo najtichšie a budeme pokračovať schôdzou koordinátorov.